Buongiorno Takže dobré ráno, milí kolegové, milé kolegyne, začneme dnešné zasadanie výboru pre ženské práva a rodovú rovnosť. Takže máme tu program, má niekto nejaké námietky, takže je schválený. No, bod 2. Schválenie zápisnice zo schôdze 14. 15. septembra 2015. Dobre. Bod 3. Oznámenia predsedajúcej. Predovšetkým pracovná skupina v rámci výboru ohľadom násilia na ženách. V Štrasburgu 25. oktobra 2015. Je to Medzinárodný deň vykorenenia násilia na ženách. Takže o druhej až do tretej. Predseda bude pani Garcia Pérez. Taktiež bol pozvaný pán komisár Timmermans, pani komisárka Jourova a taktiež eh, generálny tajomník Rady Európy. Ďalšie oznámenie predsedajúcej pracovný program pre rok 2016. Na poslednom stretnutí koordinátorov sme sa dohodli ohľadom toho, na čom bude pracovať náš výbor v budúcom roku. Pozreli sme sa na rôzne iniciatívne správy. Nuž, výbor FEM sa bude zaoberať eh, rozdielmi v dôchodkoch, rozdiel medzi mužmi a ženami v práci a vo voľnom čase, ženské práva v rámci východného partnerstva a v ďalších susediacich krajinách, európske financie určené na dosahnutie rodovej rovnosti, taktiež rodová rovnosť, e, čo sa týka e, mentálneho zdravia a klinickom výskume, ženy a ich úloh vo vedeckých oblastiach, rodová rovnosť a obchodné dohody Európskej únie a rodová rovnosť a klimatická spravodlivosť, politika a daňové otázky súvisiace s rodovou rovnosťou Európskej únie, Takže týmito veľkými otázkami sa budeme zaoberať v roku 2016. Ďalej, nadchádzajúce misie príde. Je tu e, zasadanie výboru OSN v New Yorku. Ďalej tu máme návšteva v e, utešenských centrách v Nemecku a Belgicku. Tam sa budeme zaoberať e, ženami a dievčatami. Potom príde globálny summit vo Varšave, 23. 4. mája, potom Svetový humanitárny summit v Istambule, budem teraz súčasť, budeme súčasťou DV delegácie. Takže máme skutočne veľké plány, máme misie v Európe, mimo Európu, takže určite môžeme pracovať na otázkach, ktoré nás najviac zaujímajú a ukázať, že skutočne sme veľmi zaangažovaní. Môžeme ukázať okolitému svetu, čím sa tu každodenne zaoberáme. A taktiež budeme pracovať na aktivitách pre Medzinárodný deň žien v roku 2016. 3. marca sa spoločne stretneme, aby sme podporili tento Medzinárodný deň žien. Predovšetkým sa budeme zaoberať otázkami e, utečenkyň žien a dievčat, takže to bude veľmi aktuálna téma. No, teraz pripomínam kolegom, že o 10. budeme voliť, teda hlasovať, pardon. Máme tu 4 správy. A začneme prezentáciou prvej správy. To sú vonkajšie faktory, ktoré predstavujú prekážky podnikania žien v Európe. Ja som spravodajkňou pre túto správu. Je to veľmi zaujímavá správa, alebo ja si to myslím rozhodne. A by som tú správu teraz chcela predstaviť aj ostatným kolegom. Možno si spomeniete, že pred mesiacom sme tu mali expertov, aby sme mohli začať diskutovať o tejto téme z technickej stránky. Pre členov výboru to určite nie je nič nové. Je to dôležitá téma, ktorá sa objavuje v médiách, ale je treba si uvedomiť, ktoré sú tie objektívne prekážky, ktorým ženy čelia, nielen keď sa chcú mm, presadiť na pracovnom trhu, ale pokiaľ chcú podnikať predovšetkým. Takže hlasovanie o správe bude na plenárke v januári a výbor bude hlasovať v decembri. Pokúsim sa, aby tá správa bola praktická. Hovorila som tam o prekážkach. Takže aké sú hranice, ktoré v podstate delia ženy od podnikania, aké sú tie prekážky, ktoré musia prekonať predovšetkým. 31 európskych podnikateľov sú ženského pohľavia. Po druhé, miera zamestnanosti žien je bohužiaľ len 59 Napriek tomu, že podľa stratégie Európa 2020 našim cieľom bolo dosiahnuť 65 A Ďalšie dve dôležité veci. 23 zamestnávateľov sú taktiež ženského pohľavia a 31 z nich sú na voľnej nohe. Takže máme tu obrovský potenciál, ktorý musíme rozširovať. A snažila som sa teda pracovať s empirickými údajmi a nenechať sa oslapiť nejakými ideologickými predsudkami alebo stereotypmi. A dúfam, že sa účast, aktívne zúčastníte na tieto diskusii, že zašlete kvalitné pozmenujúce návrhy, aby toto správa bola praktická a pragmatická. Je to iný, správa z vlastnej iniciatívy, takže v podstate nepovedie k žiadne, vytvoreniu žiadnej legislatívy, ale dúfajme, že členské štáty na ten text budú schopné zareagovať, tak aby sme ďalej mohli v tomto zmysle pracovať. A taktiež chceme požiadať Európsku komisiu, aby sa pozrela na smernicu z roku 2004 ohľadom diskriminácie E, čo sa týka prístupu k tovaru a k službám, vrátane teda bankových účtov. A taktiež budem požadovať prepracovanie textu ohľadom e, rovnakých práv mužov a žien v oblasti zamestnávania. Nuž. Môžem teraz predstaviť svoju správu, ktorá má 5 kapitol. Ja to len rýchlo, rýchlo preletím, takže dúfam, že tlmočníkom to nevadí. Prvá kapitola. Máme tam e, kľúčovú tému v e, podstate zosúladenia profesionálneho a súkromného života. Ako tieto dve oblasti najlepšie skombinovať? Už som o tom hovorila, spra- teda, a výsledok bol ten, že sme skonštatovali, že to skutočne ťažká úloha v mnohých prípadoch je ťažké, aby ženy podnikali práve z tohto dôvodu, že sú aktívne v rodine. Ženy taktiež potrebujú získať prístup k pôžičkám, k úverom a, ťaž, a často je to veľmi ťažké správne zladiť, zosúladiť eh, ich profesný a súkromný život. Takže ja si myslím, že mala prebehnúť konstruktívna diskusia medzi inštitúciami, aby sme našli čo najlepšiu politiku, ktorá by viedla k tomu, že bude jednoduchšie zladiť súkromný a profesný život. Taktiež eh, barcelonské ciele by mali byť implementované v členských štátoch. A ženy, ktoré chcú rozbehnúť vlastný podnik, by mali mať tú možnosť. Barcelonské ciele žiadajú od členských štátov, aby odstránili všetky prekážky, ktoré bránia ženám rozbehnúť vlastný podnik. Takže chceme, aby skutočne boli implementované. Nie len, aby sa o tom hovorilo. Taktiež môžeme využiť aj európske financovanie čo sa týka e, služieb, e, starosti o deti a o staršie osoby. Druhá kapitola mojej správy sa zaoberá informačnými sieťami. Je dobré, aby ženy mohli spolu komunikovať, vymeniať si informácie po internete, cez rôzne siete. Dám vám možno príklad. Európska digitálna platforma pre ženy podnikateľky. Takýchto platform a sieti by malo byť viac, aby sa lepšie zaručilo, že si ženy budú e, vymieňať informácie, overenú, overené metódy, postupy. No a mali by skutočne byť pozbudené v tom, aby boli oni sami iniciatívne. Ďalšia kapitola mojej správy hovorí o najväčších prekážkách, ktoré teda sú relevantné e, pre mňa osobne. Ženy podnikateľky majú problémy s prístupom k účinným požičkám. To je v tomto prípade nepriama diskriminácia. A prečo je to také ťažké dostať sa k úveru? No, v mnohých prípadoch po, už je to tá posledná vec, ktorú potrebujú, aby boli nezávislé, dostať ten úver, tú pôžičku a situácia sa v podstate v poslednom období ešte zhoršila, pretože sme mali finančnú, hospodárskú krízu a vyzerá to tak, že tu bola ešte úverová kríza, ktorá dopadla ešte viac na ženské podnikateľky než na mužov. A ďalší aspekt, tretia kapitola, ktorú považujem za veľmi dôležitú, špecificky šírenie povedomia v rámci bank a finančných inštitúcií, čo sa týka ich povinnosti zaručiť rovnaké zaobchádzanie v súvislosti s prístupom k, alebo s udelovaním úverov. Ja som sa snažila použiť údaje, ktoré sú teda, eh, alebo čísla, ktoré odpovedajú realite, tak aby sme mali presný prehľad. A myslím si, že tieto údaje budú veľmi dôležité, čo sa týka našej eh, spolupráce s EIGE. E. Musíme zaručiť, že ten že tieto inštitúcie splnia očakávania, ktoré od nich máme. Potrebujeme, aby tam bol kompetentný personál. No, určite sa eh, môžete potom vyjadriť neskôr v mojej správe, takže prechádzam rýchlo k bodu ku kapitole 4, vzdelávacie programy, kde by sa mohli ženy školiť, aby sa mohli lepšie, alebo by mohli sa stať podnikateľkami. V mnohých prípadoch Ehm, muži sa môžu stať podnikateľmi, pretože dostanú príslušné vzdelanie v rámci nejakých technologických odborov a tak ďalej. Takže my potrebujeme v podstate identifikovať nejaké vzdelávacie iniciatívy alebo iniciatívy v rámci školenia, ktoré by ženy pripravovali na kariéru podnikateľky. Taktiež tam mám odsek o zelenom hospodárstve. Viem, že kolegovia zo, zo strany zelených budú spokojní, takže určite to bude veľmi prínosné. A taktiež pre hospodárstvo bude prínosné, že bude mať viac kvalifikovaných žien podnikateliek. No a piatá posledná časť hovorí o sociálnom podnikaní. Tu vyzývame komisiu a členské štáty, aby vykonali eh, presne zacielený prieskum, aby zistili, ako sa môžu ženy v tomto sektore lepšie presadiť. Musíme nájsť tie najefektívnejšie nástroje, aby sme lepšie vyhodnocovali spoločnosti, podniky. No, čo dodať? Sú tam teda, toto boli technické aspekty správy a ja som si istá, že budeme diskutovať aj o mnohých kultúrnych prekážkach, ktorým ženy čelia. Napriek tomu, že už máme rok 2015, tak ešte sme tomu úplne neunikli. A v mnohých prípadoch sa predpokladá, že podnikateľ je automaticky muž, ale musíme nad tým sa zamyslieť. Nie je to niečo, čo môžeme merať e, a podložiť empirickými údajmi. Nie, je to skôr taká filozofia, ideológia. Je to niečo nehmatateľné. No a ja chcem ešte povedať e, ku Christine Lagarde, ktorá teda vedie Medzinárodný menový fond, citovať ju, ona povedala, že krajiny, ktoré upírajú ženám príležitosť alebo šancu stať sa podnikateľkami, tak podstate upierajú sami sebe e, väčšiu mieru prosperity. Ale ženy sú veľmi dôležité pri e, oživovaní hospodárstva, pri prekonávaní hospodárskej krízy, takže určite sa musíme spoločne veľmi snažiť vyvíjať úsilie, aby sme boli spoločne silní a aby tieto slova sa pretavili v realitu. A teraz odozdám slovo teňovým spravodajcom. Eh, Ms. Moran. Uh, Bohužiaľ, pani by za to dnes nemôže byť. On nedlho sa dostaví, ale v jej neprítomnosti mi dala dokument, ktorý tu mám prečítať. Vo všeobecnosti súhlasí s vašim návrhom, predovšetkým je rada, že ste tam zahrnuli ten, tu, ten koncept zosúladenia profesného a súkromného života. Potrebujeme k tejto otázke pristupovať strategicky na národnej úrovni. Preto napríklad e, Chorvátsko je úspešným príkladom členského štátu, kde máme jasnú, majú jasnú stratégiu, akčný plán pre ženy podnikateľky. Pani Borzán, samozrejme príde s konkrétnymi formuláciami, konkrétnymi pozmeňujúcimi návrhmi a čo sa týka tých nezáväzných e, odporúčaní, tak je predovšetkým treba venovať pozornosť rovné, rovnakému zaobchádzaniu e, v súvislosti s ženami na voľnej nohe. Taktiež, čo sa týka e, expanzie alebo expandovania alebo dodatočných príjmov. Taktiež tam je treba stanoviť konkrétne princípy. Ona bude spolupracovať s ďalšími kolegami, tým spravodajcami, aby táto správa bola veľmi silná. Ďakujem. Ďakujem. A teraz dávam slovo Daniele a Juto za EFDD. Ďakujem, pani predsednička. Chcela by som vám pogratulovať. Máme veľmi dobrý základ, na ktorom môžeme pracovať. Ja som si čítala túto správu e, skutočne pozorne. Predovšetkým ma zaujíma tá kapitola ohľadom prístupu k financovaniu. Musíme byť e, veľmi pozorní, čo sa týka štatistík. A máme tu otázku spoločnosti, kde štatistiky hovoria, že 31% e, podnikateľov je ženského pohľavia, ale Koľko žien je aktívnou súčasťou takýchto podnikov? My máme v Taliansku mnohé spoločnosti, kde niekto poskytne len svoje meno formálne a som si istá, že viete, o čom hovorím. Takže taktiež toto môže byť ten problém e, s prístupom k financovaniu. Keď sa pozrite na čísla, tak čísla hovoria, že spoločnosti, ktoré riadia ženy, menej riskujú. Je tam menšia miera investičného rizika. No a pretože je ťažké pre ženy zosúľadiť svoj profesný a súkromný život, tak preto ich spoločnosti sú väčšinou menšie a investori tieto spoločnosti alebo podniky považujú za menej zaujímavé alebo úplne nezaujímavé. Pretože investori sú presvedčení, že takéto takýto podnik nebude rásť a zostane malý. A to je tiež aspekt, ktorý treba zohľadniť. A inak musím povedať, že túto správu vo všetkých bodoch e, môžem podporiť. Ďakujem pekne, Daniela. Hm, pani Barandika, tieňová spravodajkynia. Ďakujem, pani predsednička. Chcem poďakovať za túto vašu správu, ktorá vo svojej podstate sa nám zdá byť teda vhodná, ale sú tu určité otázky, ku ktorým by sme sa chceli vyjadriť. Je tam jeden aspekt, ktorý ma upútal a tu by som chcela formulovať otázku. Keď hovoríme o tých oblastiach, v ktorých žena je prítomnejšia, alebo je tam väčšia prítomnosť žena má v podstate lepšie výsledky, hovoríme tam pre všetkým o sociálnom podnikaní, tak v niektorých ocekoch sa hovorí o tom, že treba pomáhať ženám v takýchto sociálnych podnikoch. Ja si myslím, že je treba trochu zmeniť perspektívu. Myslím si, že je treba tomu dať taký globálny rozmer, aby sme zistili, lebo povedali, že áno, žena je trochu, alebo je trochu väčšia ženská prítomnosť týchto, v tejto oblasti, ale my musíme ženám pomáhať, aby sa skôr presadili v iných oblastiach, v digitálne technológie a tak ďalej, pretože tam v podstate sa rozdeľuje moc momentálne. Takže tu by som sa chcela vyjadriť tieto správe e, ešte ďalej. Myslím si, že je tam príliš, e, máme príliš veľa diagnózy, údajov e, a komentárov k tomu, čo sa deje. Ja si myslím, že by sme mali hlavne žiadať o väčšie zapojenie členských štátov a mali by sme taktiež hovoriť o regionálnej úrovni. A prečo? Pretože v Európskej únii vieme, že máme regióny, ktoré majú programy, ktoré podporujú rozvoj ženského podnikania a je treba, aby tieto informácie a táto overaná prax bola využitá. A preto, keď hovoríme o, e, tých, o tom vzdelaní informácií, tak je treba, aby sa informácie zdieľali nielen na národnej, ale na regionálnej úrovni, pretože si myslím, že strácame v podstate príležitosti. Takže to je ďalší pozmenujúci návrh, ktorý zašleme. Ďalej, čo sa týka prístupu k úverom, tak správy, teda správa hovorí, prečo ženy majú väčšie problémy s úvermi. To je pravda. Ale čo sa týka financovania, je treba hovoriť aj o publicite. A ja všetky vás vyzývam, choďte do banky a pozrite sa, aké sú tam oznámenia, aké sú tam reklamy na financovanie a kom, pre koho sú myslené. Ja som tak minula bola v banke, stála som v rade a tak som sa obzerala okolo seba a hovorí sa tam, keď si chceš e, založiť e, podnik, si muž. Keď si chceš kúpiť auto, tiež je tam úver určený mužom, pokiaľ chceš e, podnikať. Všetky, všetky tie reklamy v banke, kde som bola, všetky boli určené mužom. No a ja si myslím, že toto by sme mali kritizovať, pretože áno, ja som klientka a vy mi nič neponúkate. Takže chcem povedať, že taktiež musíme tu individuálne v podstate vyzvať k tomu, čo kto môže urobiť aj v tejto oblasti. Je treba, aby bankové subjekty taktiež prispôsobili svoju reklamu, pretože ženy sa s tým potom identifikujú a povedia si, dobre, toto je aj pre mňa. Ďalej, čo sa týka vzdelávania a školenia pre podnikateľské aktivity, no je pravda, že musíme podporovať podnikanie, ale predovšetkým musíme vzdelávať, čo sa týka rovnakého zaobchádzania postavenia, postavenia pretože toto ešte naďalej eh, nie je taká, také, ako by to malo byť. No a prečo ženy podnikajú alebo nepodnikajú, no možno štúdia alebo nejaká štúdia, ktorú ja som si čítala, tá hovorila, že tie neformálne faktory sú oveľa dôležitejšie, majú väčší dopad na to, že ženy nakoniec sa rozhodnú nepodnikať, než formálne faktory. Takéto vnímanie žien vlastných schopností strach e, alebo neúčasť na sociálnych sieťach, e, úloha v rodine. Všetko toto má oveľa väčší vplyv na ženy než formálne faktory, ako je možnosť financovania alebo e, politiky v oblasti vzdelávania alebo informovania. Ženy sú vzdelané. 60 ľudí s vysokoškolským diplomom sú ženského pohľavia, takže toto nie je problém vzdelania. Sú tu iné faktory ktoré sú to teda tie neformálne faktory, ako hovorím, a tie majú oveľa väčší vplyv a je treba o tom hovoriť. A preto na záver chcem povedať, že musíme žiadať o to, aby členské štáty a regióny boli angažovanejšie, preto aby jasne začali pomáhať, podporovať podnikanie. A táto jasná pomoc počia v tom, že budú podporovať konkrétne pozitívne kroky, ktoré potom povedú k tomu, že ženy sa stanú podnikateľkami. Takže dobrý príklad v Makunde, to je Baskický inštitút pre e, rovnoprávnosť. Tam majú mapu pomoci. Tam každý sa na ňu pozrie a uvidí tam v podstate zoznam všetkých e, podpor podnikaniu E, zo všetkých strán, po zo strany vlády, zo strany miestnych e, úradov práce a ďalších inštitúcií. Všetko je to tam napísané, rozpísané a presne vidíte, aká je tá pomoc a, a o akú pomoc sa môže uchádzať žena, ktorá chce podnikať. Takže je treba, aby sa zavádzali takéto konkrétne opatrenia, aby sa nám podarilo dosiahnuť pokrok. No a musíme taktiež podporovať podnikanie všeobecne, mužov aj ženy, pretože toto je kultúra, na ktorú sa u nás v poslednej dobe zabúda. Musíme dobre analyzovať, aké potreby majú ženy, ako máme motiváciu, pretože to sa liší od motivácie mužov a taktiež aké sú podmienky. A myslím si, že musíme taktiež e, vziať do úvahy rôzne v podstate manažerské štýly a riadiace štýly, ktoré majú ženy, tak v podstate my takýmto spôsobom vlastným riadíme podniky. No a na záver, kto dnes podniká v Európe? Sú dve rôzne skupiny. Poprvé, ten, kto má nové nápady a ten, kto to potrebuje, ten, kto musí. A najväčší počet podnikov, ktoré boli vytvorené po kríze v Európe, v druhej skupine sú to väčšinou ženy, ktoré musia podnikať oveľa viac než muži. Takže chcem povedať, že musíme to skonkretizovať, nie len stále teoretizovať a požiadať členské štáty o jasné a presné návrhy, aby boli zaangažovanejší. Ďakujem. Eh, Ďakujem pekne, drahé kolegyne a kolegovia. A ďalších rečníkov by som požiadala, aby sa vyjadrili trochu stručnejšie pretože o 10.00 nás čaká hlasovanie a ja by som chcela dať všetky možnosti vyjadriť sa. Nech sa páči, Slovo dostáva kolegyňa Žitňanská v mene e KR za túto správu, ktorá si myslím, že je veľmi dobrá. Ďakujem aj za tú možnosť, že sme mohli um, o nej si vymeniť názory ešte pred tým, ako, ako vznikla, čiže množstvo aj z mojich pripomienok k tejto téme uh, už sú zapracované do tejto správy. Rovnako by som chcela zdôrazniť možno tri alebo štyri body. Poprvé, e, členské štáty ako také by vo všeobecnosti e, mali sa zamerať na zníženie administratívnej záťaže a na zlepšenie podnikateľského prostredia. Týka sa to mužov aj žien um, ale tá záťaž, záťaž je neprimeraná, najmä pokiaľ ide o malé a stredné podniky, čo vlastne je takým tým uh, prvotným, tou prvotnou bariérou pre začiatok podnikania. A ďalšia poznámka smeruje k tomu, čo aj tu bolo už viackrát spomenuté, čo je veľmi dôležité aj v oblasti podnikania <clears throat> pre ženy a to je zosúladenie medzi rodinným a pracovným životom E, tak ako je to tu e, uvedené myslím si že to vystihuje tú podstatu. to čo mne tu chýba čo prinesiem v e, podobe pozmeňujúceho návrhu je zmienka aj o matkách ktoré sa starajú o deti so zdravotným postihnutím pretože vieme že tieto matky väčšinou sú teda nútené alebo chcú zostať pri týchto deťoch lebo nemajú možnosť mať nejaké denné stacionáre alebo nejaké odľahčovacie služby aj napriek tomu, že by chceli ísť robiť, tak zamestnávateľia ich odmietajú, pretože sú pre nich rizikové a oni by ich možno chceli robiť len pár hodín denne a práve podnikanie by mohlo byť vhodnou, vhodným spôsobom, ako sa realizovať. Čiže keď hovoríme o tom, aby boli, bola zabezpečená starostlivosť o deti a staršie závislé osoby, tak by som bola rada, keby sa zmienime explicitne aj o osobách so zdravotným postihnutím. Eh, jedna poznámka, ktorá tu odznela, týka sa dostupnosti k úverom, k pôžičkám. Eh, myslím si, že musíme veľmi opatrne narábať eh, s nejakým termínom z nejakých zvýšených garancií štátnych vo vzťahu k e, pôžičkám smerujúcim k ženám a to z toho dôvodu, ktorý už bol spomenutý pani poslankyňou Ajuto a síce, že a to sa stáva aj v iných odvetviach a oblastiach, že ako náhle zvýhodníme jednu skupinu, častokrát títo ľudia sa stávajú tzv. bielými koniami, ktorí v skutočnosti len prepožičajú svoje meno, aby sa získali nejaké výhody, ale v skutočnosti benefit z toho nesie nejaká ďalšia osoba. Čiže Eh, som za to aby sme hovorili o tejto téme a možno viac si povedali o dobrých praktikách v jednotlivých krajinách ale aby sa nestalo to že tie ženy budú v konečnom dôsledku zneužité na to aby niekto získal výhody v podobe nejakých lepších úrokov alebo garancií. A posledná poznámka smeruje k tomu, čo mne sa zdá byť najpodstatnejšie, keď hovoríme o tom, ako e, umožniť e, ženám rozbehnúť podnikanie, a to je oblasť vzdelávania, kde ale opäť musíme si povedať, e, aké sú aj kompetencie nás ako európskych inštitúcií a členských štátov, čiže tu naozaj asi ďalej ako nejaké len vyzvanie a nabádanie členských štátov, aby začlenili viac, eh, viac eh, vyučovacích hodín eh, z oblasti podnikania alebo nadobudania zručnosti podnikateľských, asi by sme nemali zájsť. myslím si, tak ako už bolo povedané, že síce ženy majú aj tvoria veľké percento vysokoškolských vzdelaných osôb, ale nie vždy sa k ním dostanú práve informácie alebo vedomosti o o tom, ako podnikať, pretože vieme, že sú mnohé, najmä stredné školy, ktoré sú viac dievčensky zamerané, napríklad na nejaké zdravotnícke služby a podobne, kde napríklad na Slovensku takéto informácie o podnikaní úplne absentujú. Že vieme, že sú na obchodných akadémiách nejaké predmety v tejto oblasti alebo v oblasti gastronómie, ale sú školy, kde absolútne E, sa takéto e, vyučovanie nekoná, čiže e, by bolo dôležité, aby, aby práve aj na týchto školách sa dostalo dievčatám základných vedomostí ohľadom toho, ako začať podnikať, ako si napísať podnikateľský plán. A samozrejme je dôležité tak, ako pri aj iných začínajúcich podnikateľov, aby existovali aj rôzne organizácie, ktoré budú pomáhať vypracovať podnikateľský zámer a aj nejako sledovať to naštartovanie Eh, aby, aby aj v tých prvých krokoch toho podnikania sa nedopúšťali zbytočných chýb eh, tieto ženy podnikateľky. A preto si myslím aj tie informácie, ktoré tu zazneli o tom, ako to funguje na regionálnej úrovni v niektorých krajinách, že sú veľmi dôležité, tak aby aj naše členské štáty si mohli takéto dobré praktiky osvojiť. Takže mám zo pár pozmeňujúcich návrhov, ktoré potom prinesiem, ale celkovo veľmi pekne ďakujem za túto správu, je veľmi dobrá. Grazie ancora, collega, do la... Ďakujem veľmi pekne. No a slovo dostane tieňová spravodajkyňa za zelených, pani Rajntke, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Tiež v mene našej skupiny vítame túto správu a veľmi dôležitú tému, ktorou sa zaoberá. Už bolo povedané, že len jedna tretina podnikateľov v EÚ sú ženy a to je niečo, čím sa musíme zaoberať. Musíme sa zaoberať politikami v tejto oblasti, stratégiami a ich zmenou. Nie je to problém len z hľadiska žien, ktoré sa chcú stať podnikateľkami, ale je to dôležité pre celú spoločnosť, pretože podnikateľky môžu prispieť nie len k hospodárskému rozvoju, ale tiež k sociálnemu rozvoju. A na to sa tiež upozorňuje v návrhu správy. Ja by som sa chcela vyjadriť k trom bodom, kde by sme niečo ešte možno chceli doplniť alebo zmeniť. Poprvé je to otázka rovnováhy pracovného a rodinného života. Tam taká neutrálna pripomienka o stiahnutí smernici o materskej dovolenke. Ja si myslím, že v tomto výbore sme sa dohodli, že stiahnutie tejto smernice bolo, alebo by bolo veľmi zlým krokom, takže treba eh, v tomto ohľade sa vyjadrovať veľmi kriticky. Rovnováha rodinného a pracovného života, a tak hovorí sa, že ženy sa prioritne starajú o deti, no a treba, aby sme im umožnili, aby sme mohli aj pracovať, ale rovnako sa treba zaobať politikami a stratégiami, ako motivovať mužov, aby sa starali o deti, pretože inak tu bude problém dvojitého bremena, dvojitej záťaže, totiž, že ženy sa budú e, prioritne starať o, dieť, o deti, ale súčasne budú nútené chodiť do práce a pracovať. Ďalšia vec, o ktorej si myslíme, že je veľmi dôležitá, ako viete, ja som spravodajkyňou pre iniciatívnu prácu o posilnení postavenia žien v digitálnej dobe. Otázka je, ako motivovať ženy, aby sa aktívnejšie zapájali v sektore IKT, Predložené boli dobré návrhy, hovorilo sa o otázke vzdelávania, o otázke financovania a myslíme, že financovanie by malo byť zacielenejšie a špecifickejšie pre ženy a rovnako sa treba zamyslieť nad otázkou priemyslu IKT, kde dominujú muži, ako e, do rozhodujúcich a rozhodovacích grémií e, zapojiť viac žien. Tu je dôležitá otázka kvót. No a ďalej treba skutočne motivovať ženy, aby išli do sektora IKT, ale rovnako si myslíme, že treba bojovať eh, za lepšie ohodnotenie, ocenenie oblasti, kde ženy už pracujú, napríklad sociálny a zdravotnícky sektor, pretože veľmi často eh, sa to v našej spoločnosti neuznáva a my musíme bojovať eh, za lepšie hodnotenie a ocenenie. Ďalšia vec sa týka skupiny, o ktorej sa nehovorí zatiaľ špecificky. Myslíme, že a, lesbičky a transgenderové ženy čelia špecifickým formám diskriminácie v správe v súčasnej podobe sa často zaoberáme ženami v heterosexuálnych vzťahoch, by sme to chceli rozšíriť, pretože to by prístup k podnikaniu žien obohatilo. My sa tešíme na plodnú diskusiu a rovnako v diskusii o mojej správe môžeme spolupracovať a spojiť sily na to, aby sme presvedčili komisiu a prinútili komisiu, aby v tomto sektore niečo urobila. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Kolegyňa Neuchl, ďakujem veľmi pekne že ja môžem niečo povedať, nie som tieňovou spravodajkyňou, ale rada by som poukázala na jeden bod, respektíve chcela by som požiadať o zaradenie jedného bodu do správy a to je téma solo samostatných tnúša. Medzi ženami SZČO e, sú mnohé také, ktoré výhradne samotné pracujú vo svojom podniku no a, alebo firme a myslím, že v tejto oblasti je podnikateľská činnosť veľkým rizikom. Myslím na mnohé ženy, ktoré pracujú v sektore starostlivosti, ale myslím tiež na tie ženy, ktoré pracujú pre Tupperware. Je to tiež forma podnikania, ktorú nevnímam veľmi pozitívne. Ja si nemyslím, že každá forma podnikania je pozitívna, pretože je to kombinácia nevýhod. Ja som takouto formou podnikateľkou, tak eh, mám všetky nevýhody podnikania, zodpovednosť a riziko, ale je tu tiež eh, nevýhoda, ktorá sa týka dôchodkového zabezpečenia a tak ďalej. Takže myslím, že v tejto oblasti je veľmi dôležité, keď hovoríme o podnikaní žien, aby sme vždy principiálne eh, podnikanie označovali ako cieľ Eh, je to dobré, keď dokážeme financovať momentálne život, ale aj život v dôchodkovom veku, eh, keď je to zárokovou činnosťou. Keď je to len, keď, to, keď podnikanie vedie len k tomu, že povede, mám čo robiť, že som eh, na ceste, ale už podnikanie počas práce a aj po produktívnom veku som som chudobná, tak treba k tomu pristupovať opatrne. No a veľmi často práve ženy aj spoločenským, pod spoločenským tlakom sa nechajú zlákať na takúto činnosť a predtým musíme konkrétne varovať. Ja si nemyslím, že žena, ktorá predáva Tupperware, je pozitívne SZČO, respektíve je dobre zamestnaná a podniká. Dobre, ďakujem veľmi pekne. No áno, ja tiež ponúkam, alebo teda používam Tupperware a platí to, čo ste, to, čo si povedala. Dobre, ale žarty bokom. Máme už len 5 minút. Slovo dostane kolega stručne e, Gierike a potom ukončíme tento bod a budeme hlasovať. Áno, ďakujem pekne a potrebujem len jednu minútu. Myslím, že keď sa hovorí o e, ženách v podnikateľskej sfére, e, o podnikaní žien, tak musíme zohľadniť aj mompreneurs, to je pojem, ktorý som ja vytvoril a je jasné, že matky majú osobitné postavenie, keď majú jedno alebo dve deti, nemajú čas na to, aby vybudovali si siete a základ, na, na ktorom môžu potom vybudovať e, firmu alebo spoločnosť. A preto myslím, že je veľmi dôležitý pojem práve toto, ktorý by mal e, byť zohľadnený, pretože samozrejme existujú, existuje množstvo e, iných malých skupín, ale sú tu skutočne malé skupiny. A neviem, či ich treba osobitne, osobitne E, menovať, ale mompreneurs, matky podnikateľsky, podnikateľky, to je dôležitá téma. Áno, ďakujem veľmi pekne, drahý kolega. Ja ako spravodajkňa e, by som chcela e, na záver niečo povedať. Skutočne nemali sme veľký priestor, aby sme sa vyjadrili a som popísal niečo nezvyčajné, pretože najskôr som žiadala informácie o tieňových spravodajcov, aby som sa mohla venovať všetkým aspektom, o ktoré tu ide. Ale ako som povedala, manévrovací priestor je obmedzený, pretože platia lehoty, obmedzený počet riadkov a znakov. No a potom, čo ste mi povedali vaše názory, môžeme na tom ďalej pracovať a môžeme spolupracovať aj na pozmejúcich návrhoch. No a takýmto spôsobom sa budem snažiť flexibilnejšie vytvoriť text, viac ho otvoriť. No a témy, o ktorých sa hovorilo, sú v každom prípade veľmi dôležité a ja sa budem snažiť do správy zaradiť aj nové informácie, pokiaľ to bude možné, v rámci dĺžených obmedzení. No, ja tento bod uzavriem teraz a, a pripomínam, že lehota na predkladanie pozmenujúcich návrhov je 23. október 12.00. Hlasovať sa bude 3.12. a na plene sa bude hlasovať v januári 2016. Takže o pár minút začne hlasovanie a medzi tým nie je žiadna prestávka. Musíme byť trochu prísni, takže Môžeme si dovoliť ani čas na prestávku. Prejdeme hneď k hlasovaniu a dúfam, že všetci ste si prinesli hlasovacie kartičky. colleghe vi invito a prendere la tessera di voto perché siamo... Takže kolegovia, pripravte si hlasovacie kartičky. Začíname s hlasovaním. Prvá správa na dnešný deň, o ktorej budeme hlasovať, sa týka prípravy na Svetový humanitárny summit, e, výzby a príležitosti humanitárnej pomoci. Anna Head e, sa ne, nežiadala o vystúpenie, takže ak sme všetci prihlas, pripravení, tak môžeme rovno začať hlasovať o kompromise 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? <clears throat> Prijaté. Poďme na ústny pozmenujúci návrh, ktorý máte na zozname hlasovacom. Kto je za? Proti? zdržali sa schválené. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatý. Druhý ústny pozmenujúci návrh za, proti, zdržali sa mm, Mám pocit, že bol schválený, ale overme si to. Takže hlasujme teraz. Vidím, že vám nefungujú všetkým kartičky. Dobre, ešte raz. Moja nefunguje, takže môžete pripočítať môj hlas. Dobre. Dobre, takže hlasujme. Končím hlasovanie. Prijatý. 13 za, 8 proti. Máme tu nejaký problém? Pretože eh, sa nerátajú naše hlasy za predsedníckým stolom, takže E, naše hlasy sa nezapočítajú, musíme to vyriešiť chvíľočku. Mm, začneme ešte raz, takže pozmeňujúci návrh, ústny pozmeňujúci návrh 2. Myslím, že to bolo schválené, ale musíme si to overiť. Sono dei problemi con eh, la presenza. Kolegovia, prepačte, máme tu technický problém e, minimálne tu na pódiu, takže poďme ešte raz hlasovať. Chcem mať úplnú istotu v tom, či to bolo schválené alebo nie. Takže kto je za ústy pozmenujúci návrh 2? Proti? Prijatý. A prechádzame na pozmeňujúci návrh 19. Kto je za? proti, zdržali sa. Overme si to. Dúfam, že tentokrát to bude fungovať. Hlasujme teraz. Veniamo conto, perfetto. Allora, è approvata. Ci scusiamo per... Dobre, takže schválen. E, ospravedlňujem sa za tieto technické problémy. Zdá sa, že opäť nefungovalo hlasovacie zariadenia tu na pódiu, takže schválený. Ďalší pozmenujúci návrh. Prepačte, pani Hent. Ja som to pochopila správne, že vaše hlasy neboli zaratané. Hlasy na E, za predsedníckým stolom, takže potom, ako ste hlasovali? Ja som hlasovala, použila som zariadenie. Nefunguje iba časť. Moje hlasovacie zariadenie nefunguje. E, pani Žitňanskej konzola funguje. Takže moja a pán Pérez to nefungovalo, ale myslím, že už to vyriešené. Takže poďme ďalej. Pozmenujúci návrh 20. Kto je za? Kto je proti? <clears throat> Zamietnuté. Takže myslím si, že je dosť dôležité, aby vám fungovali elektronické zariadenia, pretože občas to budem musieť potrebovať, eh, overiť cez elektronické. 21 za, proti, zdržali sa, Zamietnuté. 22 za, proti, zdržali sa, prijaté. 23 za, proti, zdržali sa. Asi zamietnuté, ale overme si to. Takže končím hlasovanie. Zamietnuté. Poďme ďalej na 24 za. Takže vy a ďalšie dvaja. Dobre, takže tieto tu fungujú. kolega Rena. Sorry, I was saying, I was saying. Prepač, ja som hovorila to, že to bolo nesprávne, pretože hlas, eh, hlas Barbary predsedničky uviedol do druhej skupiny, povedal 17 na 13. A to nebolo 17 na 13, to bolo 16 na 14. To som chcela povedať. Ja som to neuviedla tu, pretože som hovorila s ním. I, because I'm the rapporteur. Uh, scusate, la parola. Prepačte, požiadali ste o slovo. Ja som sa chcela len opýtať, aby ste nám vysvetlili, ako to funguje. Môžete doplniť, pridať tých ľudí na tej konzole, alebo je to pripočítané do tých čísel, ktoré tu vidíme. Pri, manuálne to pripočítavate, čiže to, čo nefunguje elektronicky, tak manuálne vy to pripočítate a ukazujú sa reálne čísla. Lebo som nevedela, že napríklad to, čo sa ukazuje na obrazovke, či už sú tam tí dva započítaní alebo nie. Mm, myslím si, že je to presne tak, ako ste povedali. Takže poďme ďalej. Zase bez mikrofónu pre zmenu. Takže 24, pozmeňujúci návrh 24, buďte na mňa dobrý, nechcem sa tu s tým moc pohrávať, proste hlasujte, Zoe je za, 24, kto je proti, zdržali sa, prijatí. Poďme ďalej, 25, za, proti, zdržali sa, prijaté. Prepačte, zamietnuté, zamietnuté. 26 za, proti, zdržali sa, prijaté. 27 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ústny pozmenujúci návrh 3, ktorý za 28. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 29 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmenujúci návrh 30 za, Prepačte. 32. 32. 32 za. Proti. <clears throat> Zdržali sa. Overme. Teraz to funguje. Takže musíme pridať hlas pani Arena ako jediný. Dobre, takže prijaté. 33 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 34 za. Proti. Chcete overiť? Nie? Dobre, to je jasné. Zdržali sa. Dobre, prijaté. 34 prijaté. 35 za. Proti. Zdržali sa. To by som chcela overiť. 35 Dobre, prijaté. Ústny pozmeňujúci návrh 4 za. Zdržali sa prijaté. 37 za. Proti. Zdržali sa. To bolo asi zamietnuté, ale overme si to. Zdá sa, že to bolo zamietnuté, ale overme. Kartičky fungujú, všetko super, takže aj pani Jarena už má kartičku a správny výsledok sa nám ukáže. Zamietnuté. Ďakujem. 38 za, proti, zdržali sa, prijaté. 39 za, proti, zdržali sa, prijaté. 1 za, proti, zdržali sa, Prvá časť hej, v jednotke. Myslím si, že zamietnuté, ale overme. Takže prvá časť pozmeňujúceho návrhu 1. Konec hlasovania prijaté. Druhá časť. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 3 za. Prijaté. 4 <clears throat> za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 1 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 8 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 9 za, proti, zdržali sa, prijaté. A poďme na záverečné hlasovanie teraz. Končím hlasovanie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 prosím naozaj o strpenie so mnou, čaká nás dlhé hlasovanie, takže ak spravím nejaké chyby, ospravedlím sa vopred. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa. Množstvo ľudí nehlasuje, takže uh, hlasujme tak, aby ste trošku zahreli prsty, natrenovali si hlasovanie elektronicky. Dobre? Takže príklad ste moc nehlasovali, schválené. Poďme na pozmenujúci návrh 41 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, schválené. Poďme na 43 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, Schválené. 44. Za, proti, zdržali sa. Schválené. 47 za. Pr- oddelené hlasovanie, dve časti. Proti, zdržali sa. Schválené. Druhá časť za. Proti, zdržali sa. Zamietnuté. 50 za proti, zdržali sa, schválené. 45 za, proti, zdržali sa, overme. 45 elektronicky hlasujeme teraz. Končím hlasovanie. Schválené. 18 na 12. Poďme na 48 za, proti, zdržali sa, schválené. 49 za, proti, to mi, celkom, to mi trošku uniklo. 49 za, ešte raz proti, zdržali sa, zamietnuté. 51 za, proti, zdržali sa, Overme si to. 51 overujeme. Myslím, že to bolo schválené, ale overme. 51. Hlasujme. Konec hlasovania. 18 za. Takže schválené. 53 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromis 8 za. Proti. Zdržali sa Schválené. 56 za, proti, zdržali sa. Myslím, že schválené, ale neviem, overme si to. Konec hlasovania. Áno, schválené. 59 za, proti, zdržali sa, schválené. 61 za, proti, zdržali sa, schválené. 62 za, proti, zdržali sa, schválené. Nie? Dobre, overme. 62. Elektronicky hlasujme teraz. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Šesťdesiat tri za, proti, schválené 64, za, proti, zdržalo sa, overme si to, 64, hlasujme teraz. Konec hlasovania, schválené. 12 proti. 65 prvá časť za. Proti zdržali sa. Toto nie je také jednoduché. Overme si to elektronicky. Prvá časť 65. -ky. Hlasujme. Konec hlasovania. Schválené. Druhá časť, to je za, proti zdržali sa zamietnuté 66, 4 časti, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté, tretia časť za, proti, zdržali sa prijaté a štvrtá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. 68. Zabudla som niečo. Prepačte, tak áno, za, za. Dobre, čiže za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 70. Zamietnuté. Takže prechádzame na 69 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 71 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 72 za, proti, zdržali sa schválené. 73 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, schválené. Overíme? Dobre, tak overme. Kompromis 9, hlasujme teraz. Konec hlasovania. Schválené. 75 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 76 za, proti, zdržali sa schválené. 77 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa schválené. 78 za, proti, zdržali sa schválené. 79 za, proti, zdržali sa. Schválené, ale overme si to. 79. Áno, 79. Overujeme 79. Hlasujeme teraz. koniec hlasovania. Myslím si, že to bolo zamietnuté, ale overme si to. Zamietnuté. Ak hlasujte rukou, dvíhajte ju vysoko, aby sme videli 81 za, proti. Ak nebudete poriadne dvíhať ruky, tak uh, sa nahnevám. Takže za, proti, zdržali sa, schválené. Ak hlasujete len tak trošku vyhnutím ruky, tak neviem, či sa len pripravujete na ďalšie hlasovanie, alebo naozaj. E, takže keď hlasujete, zdvíhajte ruku vysoko, usmievajte sa energeticky, takže za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 84 za, proti. Takto je to lepšie, super. Vidíte, perfektne dvíhate ruky, zamietnuté. 85 za, proti, zdržali sa, schválené. 86 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 88 za, proti, zdržali sa schválené 87 za, proti, zdržali sa schválené 89 za, proti, zdržali sa zamietnu- schválené kompromis 11 za, proti, zdržali sa schválené. Teraz sa návrh 92 za, proti, zdržali sa Zamieta sa. Pozme sa na vrch 93 za, proti, držali sa, schválený. 94 za, proti, zdržali sa, schválené. 95 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 96 za, proti, zdržali sa, schválený. sa návrh 97 za, proti, zdržali sa, schválený. sa návrh 98 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. sa návrh 99 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 100 za, proti, zdržali sa, schválený. 101 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 102 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa, schválený. A teraz 108 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa, schválený. A prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu 112 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 113 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 114 za, proti, zdržali sa, schválený. 115 za, proti, zdržali sa, schválený. 116 za, proti. Tuto overíme, pretože to nebolo úplne jasné. Takže 116 overujem, môžete hlasovať. A uzatváram hlasovanie a je schválený. Teraz pozmeňte návrh 118 za, proti, zdržali sa, schválený. 119 za, proti, zdržali sa, schválený. 120 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválený. Druhá časť 120 za, proti, zdržali sa, schválený. 121, prepačte, 121 za, proti, Zdržali sa? Schválený. Pozmeňte návrh 122 v dvoch častiach. V dvoch častiach. Takže prvá časť za, proti, zdržali sa. Schválený. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Teraz prejdeme k ústny pozmeňujúci návrh. Ďakujem, že by to pripomínate za. Proti? Zdržali sa? Schválený. Už sa mi trochu zaviaz, zväzuje jazyk. Úvodné stanovenie 1 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Pozmeň návrh 2 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Pozmeňujúci návrh 5 za alebo prepačte, 4. Áno, máte pravdu. Pozmeňujem sa vrch 4 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmeňujem sa na vrch 3 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňujem sa na vrch 6 za, chcete overiť. Dobre. Takže trojku overíme, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie a je schválený. Alebo, prepačte, je zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 6. Za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný pozmeňujúci návrh 1. Za, proti, zdržali sa, schválený. Teraz pozmeňujúci návrh 7. Za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňte návrh 8 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválený. Osmička, druhá časť za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňte návrh 9 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmeňte návrh 10 e, za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeniť sa návrh 12 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmeniť sa návrh 13 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmeniť sa návrh 14 za, proti, zdržali sa, schválený. sa návrh 15 za, proti, zdržali sa, Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 18 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 19 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 20 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Kompromisný pozmeňujúci návrh 2 za. Proti. Zdržali sa schválený. Teraz pozmeňujúce návrh 22 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Druhá časť za, iba jeden proti, zdržali sa, zamieta sa. Teraz odnostanovanie C, kompromisný návrh 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz kompromis 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Teraz pozmeníte návrh 30 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmeníte návrh 31 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeníte návrh 33 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. na návrh 34 za, proti, zdržali sa, schválený. Posledný 35, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Teraz prejdeme k finálnemu hlasovaniu. Môžete elektronicky. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. A 20 za, 5 proti, 6 sa žali. Takže gratulujem kolegyni Hannibal. E adesso... Ah. Ok. Passiamo adesso... Teraz prejdeme ja, odstráneniu násilia páchaného na ženách v EÚ, takže rovno začneme hlasovať. Prvá časť. Tu je hlasovanie po častiach. EKR za, proti. Nevidela som, kto hlasoval, takže za. Proti. zdržali sa. Overíme. Môžete hlasovať. Až jeden chýba. Jeden nehlasoval. Kto nechce hlasovať? Dobre, schválené. 24 za. Druhá časť. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. A text ako taký. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Fajn. Takže veľmi ďakujem kolegyni Pereš, Pani Garcia Pérez. Ďakujem. A na záver, tu máme smerom k aktu o jednom digitálnom trhu, takže v dvoch častiach za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa schválené. Teraz Druhá časť. Pardon, pozmenujúci návrh 2 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmenujúci návrh 3 za, proti, zdržali sa. Ešte to musíme overiť, možno môžete hlasovať. Trojku overujeme, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. 18 za, 12 proti. Pozmeň sa návrh 4 za, proti. Zdržali sa schválení. Takže vám ďakujem. Ďakujem kolegy Terry Reintke. A ďakujem aj všetkým, že ste mali so mnou strpenie. Bolo to prvýkrát, čo som to viedla. Allora diamo subito la... No a teraz rýchlo prejdeme k bodu, ktorý sa týka žien pracujúcich v domácnosti a opatrovateľiek v EÚ. Spravodajkyňou je pani Kuneva. No ale milí kolegovia, pokiaľ chcete opustiť miestnosť, urobte to potichu, tak aby pani Kuneva mohla začať hovoriť. Ďakujem za pomoc. Ďakujem. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ. Nuž, milé kolegyne, kolegovia, ďakujem za to, že tu dnes so mnou ste, aby sme pohovorili o tejto správe o ženách pracujúcich v domácnosti a patrovateľkách v EÚ. Je to pracovný sektor, ktorý je veľmi komplexný a chcela by som sa sústrediť na určité konkrétne návrhy. Po prvé, je potrebné, aby sa na európskej úrovni uznala a v podstate posvetila práca v domácnosti a taktiež starostlivosť, ktorá je poskytovaná v domácom prostredí, pretože väčšina pracovníkov v tejto oblasti ženského pohľavia, no a často je vidieť, že ľudia majú na e, tieto osoby a na ich činnosť nesprávny, skreslený názor a každý si myslí, že to je povinnosť žien, ale je to práca ako, ako, ako akokoľvek iná, a len až teda na to, že sa odohráva doma v domácnosti. Tieto pracovníčky nemôžu ani sociálne, ani hospodársky sa rozvíjať. Sú to osoby, ktoré sú izolované a ich profesia nie je uznaná. Preto potrebujeme legislatívny návrh. Musíme tlačiť na komisiu, ako hovorím v odseku 2, aby komisia spustila legislatívnu iniciatívu. My si myslíme, že európske inštitúcie musia spustiť na európskej úrovni procesy tejto oblasti a preto ja navrhujem, aby Európsky parlament napísal iniciatívnu správu, tak aby komisia zavedla príslušné opatrenia a urobila príslušné kroky. Taktiež je treba čo najviac tlačiť na členské štáty, aby schválili spoločné ustanovenia. A sme pritom zohľadnili potreby a záujmy žien pracujúcich v tomto sektore. No a nemôže predsa sa stať, že by ženy pracujúce v domácnosti boli závislé výlučne od e, vnútroštátnej legislatívy. Je treba postupovať, a to rýchlo aj na európskej úrovni, a teda vyzvať komisiu, aby vypracovala príslušnú legislatívu, aby sa regularizovala práca domácnosti v Európskej únii. No a je treba vedieť, ktoré sú problémy v jednotlivých členských štátoch a taktiež je treba si vymieňať skúsenosti a overenú prax. Často práca v tomto sektore je neohlásená a Taktiež v správe hovoríme o legislatívnom rámci, ktorým by sa reguloval vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Alebo teda poskytovateľom služieb. Je treba nielen brať ohľad na potreby toho pracovníka, ale taktiež je treba presne stanoviť povinnosti zamestnávateľa. Teraz je tento sektor zatiaľ trochu vágne regulovaný, je tam veľký priestor na nejaké nekalé praktiky a zneužívania. Toto je treba stopnúť, pretože nemali by sme si klamať. Tí, ktorí pracujú v domácnosti, v podstate nemajú nárok ani na oddych ani na zosúladenie profesného a súkromného života. A taktiež tu máme stereotypy týkajúce sa v pohlaví a tieto naďalej ovplyvňujú tento sektor. Ako som povedala, sú to predovšetkým ženy, ktoré eh, pracujú v domácnosti a sú za to platené menej než muži. A preto sme požiadali členské štáty, aby uviedli do praxe ustanovenia, ktoré sú v nariadení 57 z roku 2004. Aby sa zaručilo, že sa bude rovnako zaobchádzať s mužmi aj so ženami v tomto pracovnom sektore. V odseku 6, 7 a 9 sa hovorí o ženách migrantkách. Často tieto ženy, pristahovalkyne, ktoré sú, teda tvoria veľké percento žien pracujúcich v tomto sektore, sú diskriminované a to skutočne hrozným spôsobom na základe pohlavia alebo náboženstva a tak ďalej. No a niekedy sú dokonca napadané, sú obeťami násilia. A tieto ženy potrebujú väčšiu ochranu. Nie len, že nemôžu byť uplatňované ich pracovné práva, ale sú vylúčené v podstate z našej spoločnosti. Je to veľmi komplexná diskriminácia. Tieto osoby nemajú prístup ani k um, napríklad vzdelávaniu pre ich deti, taktiež napríklad uh, právo na uh, založenie rodiny a užívanie rodinného života, taktiež tam sú nedostatky. Body 19 a 20 žiadajú členských štátov, aby odstránili takúto, takúto formu exklúzie. Musíme využiť všetky možnosti, ktoré máme vďaka dohovoru ILO, aby sme túto kategóriu zamestnancov lepšie chránili a preto je nevyhnutné, aby členské štáty dohovor ILO implementovali. Tiež je dôležité, aby zamestnávateľi a zamestnanci boli správne informovaní o právach a povinnostiach oboch strán. No a to je uvedené v bode 11, 14 a 21 až 24. Ochrana zamestnancov musí byť ochrana odbormi. Odbory musia snahu a potreby týchto osôb zapojiť do svojich činností. odbory musia nájsť spôsoby, aby tieto osoby boli oslovené, pretože veľmi často e, sú izolované v domácnosti. musíme mať teda prístup k verejným ochranným službám a k dôležitým organizáciám, ako napríklad odborovým združeniam. No a ja by som teraz chcela požiadať vás všetkých, aby ste túto správu e, podporili. Chcem vás požiadať o spoluprácu, aby sme jasne ukázali a povedali, že ženy, ktoré sú zamestnané v domácnosti, ktoré sa starajú o našich rodičov a deti, tí, ktorí upratujú a čistia naše domácnosti a domy, a tieto osoby treba prijať. Je to veľmi dôležitá kategória zamestnancov a nesmieme ich vnímať ako zamestnancov druhej triedy diskriminácia a všetky formy diskriminácie treba odstrániť, napríklad diskrimináciu na základe pohľavia. To treba raz a navždy povedať jasne. Myslím, že pred nami ešte veľa práce, dlhá a náročná cesta a preto musíme postupovať neoblomne a rozhodne. My sme ženy, tvoríme väčšinu a preto musíme uvedomiť, aké dôležité sú tieto osoby a ich práca a preto treba venovať čas podpore týchto ľudí, čo zahrá dôležitú úlohu v našej spoločnosti. A my musíme podporiť tieto zamestnankyne tak, aby mali všetky práva, ktoré si zaslúžia, aby mohli viesť dôstojný život. Pretože problémy, s ktorými sa títo ľudia stretávajú, sa týkajú prístupu k dôstojnému životu. Pretože neustále sa porušujú eh, ľudské práva, základné práva týchto osôb. Ďakujem pekne za pozornosť. Grazie, kolega, per... Ďakujem vám pekne, kolegyňa. za podrobné oboznámenie s touto dôležitou správou, ktorou sa zaoberáme vo výbore. Hneď otvorím diskusiu. Najskôr dostanú slovo tieňoví spravodajcovia. Nech sa páči. tu máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Najskôr by som chcela poďakovať spravodajkyni Ani Kuneve za vynikajúcu prácu a správu. je ako teňová spravodajkňa, ako teňová spravodajkňa skupiny SAD podporuje mnohé z žiadostí. My musíme vyzvať a podporiť členské štáty, aby okamžite ratifikovali dohovor ILO 189. Pretože to umožní rýchlejšiu profesionalizá profesionalizáciu sektora pracovníčok alebo zamestnankyň v domácnosti Eh, prispelo by to k rýchlejšiemu uznaniu eh, tohto pracovného odvetvia. Eh, mm, dohody musia jasne stanovovať a definovať práva takýchto zamestnancov a definovať otázky ako odmenovanie, pracovný čas, odpočinok, dovolenky a, prázdniny. A rovnako treba vyzvať odborové organizácie, aby aktívne a podporovali práva zamestnanky alebo zamestnancov v domácnosti. A to predovšetkým kolektívnym vyjednávaním. A rovnako si myslím, že je veľmi dôležité, veľmi dôležité pre členské štáty, aby sa vážne zaoberali bojom proti čiernej práci, pretože podiel čiernej práce v tomto sektore je veľmi veľký a ohrozuje pracovné práva zamestnancov a pripravuje ich o sociálne zároky. Rovnako ich vedie k chudobe a sociálnej exklúzii. No a je veľmi dôležité, že práca na čierno poruje obchodovanie s ľudskými bytostiami. No a ja v mojich pozmeňujúcich návrhoch ktoré som predložila k stanovisku výboru pre zamestnanosť. No a žiadam, aby komisia vypracovala systém kvality práce pre zamestnancov v domácnosti a opatrovateľov a opatrovateľky, ako aj usmernenia pre profesionalizáciu práce v domácnosti. A to by umožnilo plynulú reguláciu v členských štátoch a zavedenie regulačného rámca, pre toto odvetvie, alebo tieto odvetvia. A podľa môjho názoru sa v návrhu správy nevenuje dostatočná pozornosť regulácie, regulácii opatrovateľiek a opatrovateľov. Nož, opatrovateľia a opatrovateľky sa dajú zoskupiť do dvoch kategórií. Poprvé, profesionálna starostlivosť v inštitúciách a opatrovanie alebo starostlivosť doma. No a tá druhá kategória, myslím, že by mala byť, mala mať eh, v správe viac eh, pozornosti. No, starostlivosť môže mať rôznu podobu. Eh, starostlivosť v profesionála alebo starostlivosť člena rodiny. V prvom prípade musíme mať jasné podmienky, pričom v druhom prípade treba riešiť otázku OČR a pracovných podmienok. No a táto problematika si zasluhuje našu pozornosť. Keď e, sa zaoberáme opatrovaním člena rodiny, e, tak okamžite Podáme do inej kategórie. Pracovné podmienky by mali byť podobné ako podmienky napríklad na rodičovskej dovolenke. Komisia vo svojej cestovnej mape, ktorá bola vydaná, zverejnená v auguste tohto roka, hovorí o možnosti smernice o dovolenke na starostlivosť člena rodiny. No a ja myslím, že my sme komisiu mali vyzvať, aby okamžite začala venovať sa tejto otázke a predložila čo najskôr legislatívny návrh, aby ja podporila usmernenia, čo by bolo iste veľmi užitočné. Takže v každom prípade budeme so spravodajkyňou spolupracovať a, e, čo najskôr budeme finalizovať správu. Ďakujem e, veľmi pekne, kolegyne, kolegovia. Ja prorokia musí odísť o 11.00 a preto by som chcela požiadať ďalších rečníkov, aby hovorili čo najstručnejšie. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pani Ajuto. Áno, ďakujem pekne. Ja budem skutočne a vyjadrím sa veľmi stručne. Musím povedať, že v tejto správe sú uvedené veľmi dobré argumenty. Zameriava sa na tie členské štáty, kde neexistuje legislácia, legislatíva špecifická pre domácnosti. Nuž a rovnako takým štátom ako môjom, kde existuje legislatíva, aby bola lepšie implementovaná prostredníctvom kontrol a inšpekcií, pretože aj keď máme zákon, tak existuje množstvo prípadov, kde zamestnanci a zamestnankyne v domácnostiach sú v neformálnom sektore, hlavne tí opatrovateľi a opatrovateľky. Mnohé prípady máme, kde sú títo zamestnanci sa východnej Európy, pracujú na čierno, e, je množstvo odporúčení, ktoré môžeme zapojiť do správy, napríklad ochrana, ochrana tých, ktorí nemôžu byť obviňovaní z toho, že pracujú v neformálnom sektore. Sú to ľudia, ktorí sa často ocitajú v náročnej situácii a nemajú jednoducho možnosť výberu. Takže ja predložím pozmenúce návrhy a ďakujem vám za vašu správu. Áno, ďakujem vám pekne, to bolo stručné a výstižné na... To som. Je to pravda, nie je nás tu veľa mužov. Takže áno, kolega, muž. Dobre. Ďakujem len stručne, pretože nemáme veľa času. Chcem len povedať, že ďakujem pani Kuneve. Táto správa je skutočne relevantná. Hovoríme tu o sektor, ktorý má skutočne brzkú sociálnu hodnotu a taktiež hospodárskú hodnotu a často sa zanedbáva. Bolo by dobre zapracovať do správy, že e, Agentúra pre základné práva stanovuje, ktoré sú to sektory v Európe, v ktorých sa najviac vykoristuje, alebo ktorých prebieha k pracovnému vykoristovaniu. Takže určite by to tam patrilo Máme tu napríklad nedostatok formálnych, alebo nie sú tam formálne zmluvy, veľmi nízke platy, často tým ľuďom vôbec nezaplatia, veľmi dlho pracujú, majú dlhé pracovné hodiny, nie sú tam definované presne ich úlohy, taktiež sexistické, rasistické útoky sa odohrávajú, takže absolútne tam nie je žiadna regulácia a tomu to musíme riešiť. Okrem toho, treba zopakovať, že je treba mať právny rá, ochranný rámec. Momentálne ho nemáme. Tieto ženy napríklad nemajú nárok na podporu v nezamestnanosti, pokiaľ prídu o prácu. Často majú také pracovné hodiny, že nemôžu zosúľadiť profesný a osobný život. To je taktiež problém. A napríklad ako nikde v žiadnom právnom rámci nie sú príslušné pravidlá, tak neexistuje žiadny mechanizmus napríklad kolektívneho e, vyjednávania, takže to je taktiež dôležité. Trváme na tom, že je treba vytvoriť regulačný rámec a musíme bojovať proti e, nejakému, nejakému pracovnému vykoristovaniu a len pár konkrétnych vecí, ktoré sa mi páčia v správe. Poprvé, trvať na tom, aby členské štáty eh, ratifikovali príslušný dohovor ILO na túto tému, to je dôležité. Toto tam v správe je, to je dobré. Po druhé, v správe sa hovorí, že požiadame Európsku komisiu, aby spustila iniciatívu v tejto oblasti. Ja túto žiadosť eh, sa moja skupina podporí. No a taktiež v tomto výbore je dobré, že máme takúto správu, ktorá by potom mohla vytvoriť určité konkrétne podmienky pre ten rámec. Takže myslím si, že je treba taktiež e, zaviesť viac inšpekcií, to sa taktiež hovorí správa, to je dobré. Po druhé, aby neboli prenasledované a stíhané osoby, ktoré sú vykoristované alebo zneužívané, pretože často v podstate sa táto obeď e, stane páchateľom a je, prenas- je stíhaná a kriminalizovaná. No a po tretie, jedna vec, bod 22. Tam sa hovorí o daňových výhodách, aby sa zmizli z pracovného trhu takéto praktiky. Ja mám určité pochybnosti, že je to možné, sa to stane, ale môžeme o tom diskutovať na tieňových spravodajcoch. Brevemente la collega Mlinar. Ďakujem pekne a veľmi stručne kolegyňa Mlinár. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som na úvod rada vyjadrila vďaku spravodajkyni za vynikajúcu správu a prácu. Hovoríme o sektore, ktorý môže vytvárať rast a zamestnanosť a musí byť e, súčasťou modelu sociálnej inovácie pre európskych občanov. No a konkrétne pre európske, alebo ženy v Európe, pre obe strany ženy, ktoré používajú tieto služby, tak aby mohli ísť do práce a pre ženy, ktoré pracujú v tomto sektore. A keď sa pozrieme na migrantov, tak ako už povedala spravodajkňa, tak migranti, ktoré pracujú v tomto sektore, sú tiež hlavne ženy a sú vystavené všetkým formám diskriminácie. No a myslím, že z tohto pohľadu musíme sa zaoberať v tej situácii, ktorou momentálne, ktorej situácii, ktorej momentálne sme. Integrácia začína na pracovnom trhu a je to veľmi dôležitý faktor aj v tomto kontexte. No a uznanie tohto profesionálneho sektora uh, reduku, zredukuje uh, prácu na čierno a posilní postavenie a inklúziu žien hlavne do sociálneho systému. Ja sa teším na spoluprácu s vami všetkými a som si istá, že sa nám podarí prispieť k rozvoju európskej politiky, ktorá uznáva uh, pracovníkov domácnosti a pracovničky ako profesionálov a zaistí im priateľné pracovné podmienky. Ďakujem eh, veľmi pekne, eh, kolegyňa. No, na jednu minútu eh, za EPP, za zatopitinu kolegyňu, no už správu, ktorá dnes predkladá, ktorú dnes predkladá kolegyňa Kuneva, hnutie sa snaží uznať postavenie eh, zamestnancov a zamestnankyň domácnosti. Týka sa to hlavne žien, ktoré často, alebo zamestnanci v tom sektore nemajú často právnu eh, ochranu. A myslím, že treba a dá si to lepšie ešte časti správy a preto pre, vypracujeme pozmenujúce návrhy, aby text a znenie bolo jasnejšie a vyzývame aj komisiu, aby práva týchto ľudí uznala Takže toľko z mojej strany, no a, a slovo dostane ešte spravodajkyňa, nech sa páči. Áno. Áno, je veľká škoda, že diskusiu musíme ukončiť tak e, rýchlo, ale myslím, že e, v budúcnosti budeme mať ešte e, čas zlepšiť túto správu, prehlbiť diskusiu, zohľadíme všetko, čo bolo dnes zaznelo v diskusii, takže toľko k tomu. Ďakujem veľmi pekne. Benissimo, pochi Ďakujem veľmi pekne. Teraz si dve minúty dáme prestávku. Tak aby sme potom, pretože ešte nás čakajú ďalšie rozpravy. No a lehotná pekla pozmenúci návrhov k správe Kuneva je 9. november 29. januára sa vo výbore bude hlasovať. Teraz jednu minútu máme prestávku a potom budú nasledovať ďalšie rozpravy. Colleghe, riprendiamo, colleghi, riprendiamo il Kolegovia, takže pustíme sa opäť do práce. Bod 10. Odporúčania 2010 parlamentu o sociálnych a environmentálnych normách, ľudských právach a zodpovednosti podnikov. Pani Bierke je spravodajkyňou, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne ja si myslím, že toto je veľmi dôležitá politická oblasť, ktorú musíme brať vážne v našom výbore pre rodovú rovnosť. V každom prípade to musíme brať e, vážnejšie my v porovnaní s inými výbormi. Myslím si, že je dôležité pozrieť sa na to, ako môžu ženy požívať výhody z obchodnej politiky. Musíme zabezpečiť to, aby ženy e, mali prístup k vzdelávaniu, k zdravotníckým službám a dobrým životným podmienkam. Potrebujem mať lepšiu demokratickú kontrolu a viac informácií o e, rokovaniach v obchodnom styku, ktoré prebiehajú. Zároveň musíme zosúľadiť rôzne politiky, rozvojovú politiku, obchodnú politiku a tak ďalej. Tieto musia byť oveľa viac zosúladenejšie Mm, výbor pre medzinárodný obchod zvažuje tieto otázky, sleduje, ako obchodná politika môže prispieť k našim cieľom udržiavania sociálnych noriem, environmentálnych noriem a ochrany ľudských práv. Málo z tých ľudí, ktorí e, rokujú o medzinárodnom obchodnom styku, myslia na ženy a na našu politiku a musíme jasne povedať, že ľudské práva, vrátanie práv žien, budú zohľadnené. V parlamente odbor pre politiku realizoval štúdiu dopadov medzinárodného obchodného styku na ženy, e, na ich právo na vzdelanie, prístup k zdravotníckým službám a ďalšie aspekty. No ako by som to povedala, e, z tejto štúdie, v tejto štúdii je viacero tvrdení, ale sú tu jasné problémy, ktoré prináša naša obchodná politika. Komisia má mandát rokovať v mene členských štátoch, ale my potrebujeme zabezpečiť aj to, aby zastávali ženské práva, aby nepodporovali také politiky, ktoré oslabujú ženské práva a oslabujú tie inštitúcie, ktoré poskytujú vzdelávanie a zdravotnícke služby pre ženy a dievčatá. Čiže musíme aj z, tejto, z tohto pohľadu zvažovať obchodnú politiku, pretože momentálne sa to tak nedeje. Uvádzam to v stanovisku, hovorím aj o tom, že musíme dodržiavať dohovor ILO, musíme dodržiavať medzinárodné právo. A Mm, na záver hovorím aj o problematike toho, že tí z nás, ktorí pracujeme s politikou rovnosti, musíme mať nejaké nástroje, e, ktoré môžeme použiť na usmernenie situácie, pretože momentálne trh akoby bez, e, e, rieši všetko bez nejakých pravidel, čiže musíme mať k nástroje, ktoré nám umožnia presadzovať rovnú príležitosť. Musíme mať potrebnú legislatívu, to sa týka ako Európskej únie, tak aj krajín, s ktorými máme obchodné styky. Výbor pre rodovú rovnosť musí dôkladne zvážiť existenciu mimoriadného súdu, systému e, súdov ISDS, Mali by sme sa pokúsiť uh, upozorňovať na tieto veci pri medzinárodných dohodách a rada si vypočujem vaše názory na to, ako si predstavujete, že by sme to mohli spraviť. Ďakujem pekne a slovo dostáva e, pani Hanibo za skupinu socialistov. Ďakujem. Ja budem hovoriť v mene Ines Sejle, tieňovej spravodajkyne, ktorá dnes nemohla prísť, takže jednoducho len prečítam to, čo mi posunula. Tieňová spravodajkyňa víta návrh spravodajkyne k tomuto stanovisku a súhlasí s väčšinou vecí, ktoré sa tam uvádzajú. Možno je tu jedna detailná otázka, čo sa týka prezentácie a tieňová spravodajkynia za SAD si myslí, že niektoré názory spravodajky by mohli byť posilnené. Posilnené v zmysle viac zohľadniť rovnové otázky v rámci medzinárodných rokovaní o obchodnom styku. E, zdieľame e, cieľ Ehm, spravodajkyňa, ale sme presvedčení o tom, že výbor e, pre ženy by mal klásť väčší dôraz na ženské otázky, ako dať ich do predno, e, uprednostnených pred napríklad ochranou e, spotrebiteľov. To je naša úloha. Myslím si, že to je práve naša úloha, pretože sme výborom pre ochranu práv žien. Naša tieňová spravodajkyňa takisto navrhuje, aby sme tam vložili ďalší odsek, ktorý by požadoval to, že všetky nové medzinárodné dohody alebo renegociácie existujúcich dohod by mali obsahovať prírezovú doložku ohľadom potreby podporovať všetky aspekty, ktoré súvisia s rodovou rovnosťou vo všetkých politikách e, tak ako už to robíme napríklad v Európskej únii, napríklad násilie proti ženám, rovnaké príležitosti, rozdiel im zdách a podobné veci. Tieňová spravodajkňa SAD s polutovaním konštatuje, ale súhlasí s názorom spravodajkyne, že obchodné medzinárodné dohody sa nenegociujú pri zohľadnení dopadu na práva žien a dievčat. SAD by chcela posilniť bod 4, kde sa toto spomína a mm, sú tu všetky ďalšie práva, ktoré súvisia s ochranou zdravia, reproduktívnym e, zdravím, odborným vzdelaním a prístup k financiám konkrétne pre ženy. SAD je takisto presvedčené o tom, že odborná príprava a vzdelávanie zamerané predovšetkým pre ženy je kľúčovým nástrojom pre posilnenie úlohy žien. Tieto obchodné dohody by takisto mali mať doložky, ktoré by mali pomôcť ženám e, získať ich väčšiu nezávislosť pri kariére, pre budovaní vlastných podnikov a dosiahnutí finančnej nezávislosti a znižiť tak závislosť od mužov. Mikrokredity v Indii či v Ázii sú vynikajúcim príkladom týchto aktivít a mali by byť ďalej podporené. Ďakujem a slovo dostáva kolegyňa Gripe. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja sa vyjadrím ako tieňová spravodajkyňa za skupinu EPP a chcem sa vyjadriť, e, musím priznať a ospravedlňujem sa, pani spravodajkyňa vám všetkým, že som nemala dosť času na to, aby som sa dohlbky preskúmala túto tému a musím naozaj na tom ešte popracovať na tejto problematike a nájsť si čas na pripravenie konkrétnych návrhov, konkrétnych pozmenujúcich návrhov, ktoré by mohla naša skupina predložiť. Takže len veľmi stručne cieľom demokratickej kontroly mm, táto demokratická kontrola je pomerne malá vzhľadom pri negociovaní a uzatváraní veľkých dohôd, obchodných dohôd medzi EU s ostatnými. Samozrejme, to je cieľ, ktorý si všetci želáme. Nikto nemôže, kto rozmýšľa vážne, nemôže byť proti tomu a názory našich občanov práve požadujú, teda z názoru našich občanov je jasné, že požadujú takúto demokratickú kontrolu a požadujú transparentnosť a súhlasíme s týmito požiadavkami samozrejme, aj keď je potrebné nájsť takú správnu rovnováhu medzi transparentnosťou a demokratickou kontrolou nad prebiehajúcimi rokovaniami a samozrejme efektívnosťou a realizmom, čo sa týka vedenia rokovaní. Je jasné, že nemôže byť všetko stále predkladané na stôl a transparentne. Mm, samozrejme, e, Mm, v budúcnosti by sa to malo robiť viac ako doteraz. My ako Európska únia cez Európsku komisiu, ktorá negociuje e, veľké dohody za nás, e, mali by sme pri takýchto dohodách byť veľmi obozretní a dať pozor na to, aby sa tu dodržiavali naše modely, či už sú to sociálne modely, modely ochrany spotrebiteľa, modely v oblasti environmentálnych noriem, e, sociálnych noriem, pracovných noriem. Čiže v oblasti tých noriem, ktoré viac menej zodpovedajú našim európskym hodnotám. A teda e, je to model civilizačný, ak by sme to tak chceli mohli povedať, čiže mali by sme sa lepšie postarať o to, aby tieto európske normy, tieto hodnoty, ktoré sú nám drahé a ktoré sme e, vytvárali e, nevždy ľahko, aby tieto boli zakomponované do príbehu rokovania, aby boli považované za naozaj tie červené línie, za ktoré nie sme ochotní ísť a samozrejme ochrana ľudských práv a v rámci ochrany ľudských práv nediskriminácia žien a rovnosť mužov a žien. To sú kľúčové veci. Vrátim sa k návrhu stanoviska, ktorý máme pred sebou. Predložíme viacero pozmenujúcich návrhov. V každom prípade by som chcela pochváliť to, že sa tu spomína dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie voči ženám. To je veľmi dôležité. Mám pocit, že e, táto odvolávka je už tu uvedená tam, kde sa hovorí o systéme e, preferovaného zaobchádzania e, plus. Takže je potrebné však dohliadnúť na to, aby efektívnejšie sa použilo naozaj pri skutočnom presadzovaní a e, dojednávaní povinností. To znamená, v oceku 2 by to mohlo byť možno lepšie naformulované, presnejšie. Všeobecne sa dá povedať, že nám chýbajú konkrétne údaje ohľadom dopadu uzavretia veľkých obchodných dohôd medzi Európskou úniou a istými časťami sveta dopadú na situáciu žien na oboch stranách. Na strane Európskej únie, ale aj na tej druhej strane. Takže všetko, čo môžeme skryť pod naš žela, naše želanie objektívnejšieho zohľadnenia týchto aspektov, e, si môžeme e, len želať a to môžeme uvítať. Takže budeme ďalej na tom pracovať. To je všetko z mojej strany zatiaľ. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem, Konstanc. Slovo dostáva pani Fiorenca. Ďakujem pekne, pani predsednička. Hovorím nie len ako členka tohto výboru, ale aj ako spravodajkyňa v INTA spravodajky na správe ľudské, sociálne a environmentálne práva. Na úvod by som chcela povedať, že prínos tohto výboru je zásadným prínosom a som veľmi rada, že vďaka pani Bjork a jej práce budeme môcť úzko spolupracovať. Možno viete, že v INTE výbore máme podskupinu o gender mainstreaming. Som členkou tejto podskupiny a teším sa na úzkú spoluprácu s výborom FAM, tak aby sme mohli zabezpečiť lepšie využitie prác našich výborov. Už som hovorila s kolegami, ktorí boli predtým členmi skupiny Gender Mainstreaming Vinte. Chceme zdôrazňovať rodovú rovnosť v rámci obchodných dohôd. Je to prvá téma, o ktorej sme hovorili. Je to prvý krok. Ale určite sme ešte ďaleko od toho, aby sme našu úlohu splnili a máme pred sebou druhú cestu, kým rodové aspekty budú náležite zohľadnené v obchodných zmluvách. Čo sa týka príspevku FEM, tu by som sa chcela poďakovať pani Bierk za jej prínos. Myslím si, že naozaj spomenula všetky tie veľmi dôležité body. Predovšetkým obyčajne to tak nebýva, že v obchodných rokovaniach sa uvádzajú doložky o právach žien – od roku 2010 máme doložky o ochrane ženských práv, ale e, ženské práva sa nepovažujú ako za jedno z ľudských práv. Posledný prípad, kedy sme s tým mali problém, to bola dohoda s Vietnamom. Práva žien, rodové stereotypy a podobné veci nespadajú pod doložku ochrane ľudských práv. Je to zásadná otázka. Pani Björk mi pomáha pri mojej práci svojim stanoviskom. Práva žien musia byť považované za ľudské práva, práva na seba určenie, právo na nediskrimináciu, právo na vzdelávanie dievčat. Toto sú zásadné veci. A som rada, že práca pani Bierk mi pomôže pri mojej práci v rámci INTE. Občianská spoločnosť od nás veľa očakáva. Takisto musíme mať na pamäti aj dohovor Medzinárodnej organizácie práce ILO. To je integrálnou súčasťou našej obchodnej politiky. Na záver snažím sa hovoriť e, krátko, ale nejde to vždy. Myslím si, že doložky o ľudských právach by inštitucionálne mali byť prepojené s otázkou práv žien. E, práva žien by mali byť vnímané ako pra- ľudské práva. To je, ktorú musíme ešte len odviesť. Komisárka Malmström bude hovoriť vo výbore INTE a bude hovoriť o budúcnosti obchodnej politiky Európskej únie A ja len dúfam, že bude spolupracovať s našim výborom, pretože práva žien musia byť považované a vnímané práve v tomto svetle. Mm, myslím si, že je tu aj problém s hodnotením ex post a ex ante. V obchodných eh, dohodách ako TTIP nie je žiadne ex ante hodnotenie eventuálnych dôsledkov na každodenný život žien. Avšak vieme, že pri takých zmluvách ako nafta sú evidentné dopady na život žien a v často veľmi závažné dopady. A preto je veľmi dôležité, aby sa robilo ex ante hodnotenie a to je niečo, na čom e, musíme popracovať ešte. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Ďakujem, že ste nám pripomenuli význam spolupráce rôznych výborov. V mnohých prípadoch sa E, dostávame do situácií, kedy k tejto spolupráci nedochádza. Slovo teraz dostáva zástupca komisie. Ja by som na úvod sa chcela poďakovať za prácu tohto výboru na tejto téme, ako to tu už zaznelo. Je to obrovský kus práce, ktorý sa zapodievajú rôzne výbory parlamentu. Chceli by sme zdôrazniť to, že návrh stanoviska, o ktorom hovoríme dnes, zdôrazňuje podľa nás kľúčové aspekty prepojenia medzi obchodnou politikou a rodovými otázkami. Chcela by som zdôrazniť pre všetkým to, že sa hodne e, odviedlo e, v tých e, oblastiach, ktoré spomína stanovisko od roku 2010, takže ak si pozrite ten čas od prijatia predchádzajúcich stanovisk na túto tému a tým, čo sa robí teraz, E, čo sa týka následných aktivít po týchto stanoviskách, tým sa môžeme nechať inšpirovať pre ďalšie kroky. Chcem pripomnúť také hlavné body. Chcela by som upozorniť na to, že systém GSP bol, pre, e, bol reštrukturalizovaný. GSP Plus obsahuje aj SIDA ako jeden z dohovorov. A chcela by som spomenúť, že je tu posilnený monitorovací mechanizmus, ktorý je v novom nariadení a týka sa monitorovania Eh, dopadov eh, na beneficientov, dopadov týchto dohovorov. Po druhé, musíme zvážiť obchodné dohody. Tu chcem pripomenúť, že viacero bilaterálnych dohod o voľnom obchode bolo uzavretých od roku 2010 alebo nadobudlo účinnosť. Ten zoznam je povrne druhý, takže ho nebudem spomínať. <clears throat> Singapur, Moldavsko, Gruzinsko, Kanada a mnohé ďalšie. Všetky tieto dohody obsahujú kapitolu o rozvoji, ktoré zavezujú obe strany Európsku úniu a druhú stranu rešpektovať E, normy ILO, ale aj všetky ILO dohovory, ktoré boli ratifikované a tam, kde sa neboli ešte ratifikované zo strany našich partnerov základné práva pracovať na týchto veciach. Základné ľudské práva, ako už hovorili predrečníci, všetky tieto obchodné dohody sú prepojené na doložku o ľudských právach, design doložiek o ľudských právach alebo základné prvky e, sú v dokumente, ktoré vypracovala rada, takže Myslím si, že to je niečo, čo by mohol tento výbor zvážiť a zamysleť sa aj nad tým, čo robia iné inštitúcie a aké úlohy zohrávajú mm, v tomto ohľade. E, k tomu, čo sa spravilo, tu právo na reglementáciu, hovorí sa to v stanovisku, je to v kapitole rozvoja vo všetkých dohodov o voľnom obchode uzavretých po roku 2010. Tam sa uznáva právo zmluvných strán Európskej únie a druhej strany stanoviť si svoje e, mieru ochrany práce a životného prostredia. Chcem zdôrazniť, že to nie je tak, niečo, čo sa vytvorilo v rámci e, obchodných dohôd, ale pripomínam niečo, čo teda existuje v rámci týchto dohôd. A ďalšia vec, kde si myslíme, že je potrebné zvážiť ďalšie aktivity, e, hodnotenie po schválení dohody, je, došlo k posilneniu týchto hodnotení. Viem si predstaviť, že máte množstvo predstavov to ako by sa dalo spraviť ešte lepšie Vítame diskusiu na túto tému. Chcem len pripomenúť, že e, aspekt ľudských práv v rámci ex ante a teraz ex post hodnotení, ktoré sa realizujú, budú sa realizovať v súvislosti s e, poslednými vynegociovanými dohodami o obchode. Je tu aj e, zoznam usmernení, ako analyzovať dopad obchodných e, politík a nástroj obchodných politík v národové otázky. E, E, zverejnila komisia v júli tohto roku a cieľom týchto usmernení je poskytnúť určité nástroje, určité usmernenie pre analýzu tohto rozmeru. A na záver ešte tri úvahy, ktoré by som chcela prezentovať. Poprvé, čo sa týka hodnotenia, hovorí sa to o tom, že je problém údajov, myslím, že je veľmi dôležité mať na pamäti, že nie vždy je ľahké získať tie surové údaje. Zaznelo tu viacero vecí v zmysle, aký dopad e, aké percento žien podnikateľiek, veľmi ťažko zistiť napríklad, kto je majiteľom podniku a podobné veci. Čiže skôr ako chceme hodnotiť dopad, musíme byť realistami a uvedomiť si, aké dáta sú k dispozícii a dajú sa získať. Druhá vec, ktorú by som chcela spomenúť, opäť zaznela v stanovisku aj v diskusii, aký je dopad obchodnej politiky, ale napríklad v bode a návrhu stanoviska sa hovorí o tom, že Eh, obchodný styk má dopad na viacero eh, nerovnováh. Tu je potrebné zvažiť aj domácu politiku, nielen zahraničnú politiku. Je ťažko odpojiť eh, domácu politiku a obchodnú zahraničnú politiku a ich dopad. Samozrejme, že každý hrá svoju úlohu, ale je to prepojené. A posledná vec, na záver, iné politiky. Už sa tu spomína, že je dôležité obchodné politiky, rozvojové politiky a iné politiky spolupôsobia. Mnohé veci, ktoré tu dnes zazneli ohľadom toho, čo sa dá spraviť, napríklad mikrofinancovanie a ďalšie veci, to bolo zaujímavé zamyslieť sa nad tým aj, ktoré politiky sú najvhodnejšie na to, aby sa zamerali práve na tieto aspekty. A tu keď budete mať možnosť si pozrieť novú stratégiu, ktorá bola zverejnená včera, v nej je záme lepšie zosúľadiť obchodné politiky a rozvoju spoluprácu. Je veľmi dôležité, aby tieto dva súbory nástrojov spolupracovali a riešili mnohé otázky, ktoré sa ťažko dizajnujú v rámci obchodných nástrojov, ale pri implementácii sa môžu ľahšie e, zdôrazniť. Ďakujem pekne a teším sa na ďalšie pokračovanie týchto diskusí. Taktiež chceme poďakovať komisii za ich príspevok do diskusie. No a teraz odvedom slovo Malin Björk, aby to uzavrela. Prepačte. No. Takže ďakujem vám za všetky vaše príspevky. Pokúsim sa tam zapracovať všetky vaše pripomienky. Koherentnosť politík. To je dôležité, čo by mala robiť rada, čo by mala robiť komisia. No taktiež sa teším na spoluprácu s spravodajcami. No a som rada, že tu máme niekoho, spravodajkyňu, ktorá taktiež chce zapracovať a zvážiť naše pripomienky. Skutočne je dôležité sa dívať na aspekt eh, rodovej rovnosti v rámci medzinárodného obchodu. Takže toto je taktiež pozitívne. Teším sa na spoluprácu s tieňovými spravodajcami. Pokiaľ chcete niečo prediskutovať, tak sa na mňa obráťte, na moju kanceláriu a určite sa môžeme o tom pobaviť. Ďakujem. Ďakujeme kolegyňa Björk za vašu pozornosť, za vašu detailnosť. Lehota na pozmenujúce návrhy 23. oktobra na obed, hlasovanie vo výbore 2. decembra, pardon, 3. decembra. Takže teraz prejdeme k bodu 11. Nová diskusia, nová téma. Výročná správa o ľudských právach a demokracie vo svete v roku 2014 a o politike Európskej únie tejto oblasti. Takže dozávam slovo spravodajkyni pani Jiménez. Prosím, pani kolegyňa. Ďakujem, Barbara. Chcela by som vysvetliť toto stanovisko výboru FEM. Ja som taktiež členkou podvýboru pre ľudské práva a toto Stanovisko výboru FAM k výročnej správe o ľudských právach a toto stanovisko sa snaží hovoriť o mnohých témach, ktoré sa týkajú žien vo svete a taktiež sa týkajú témy rodovej rovnosti. Ja som nemala veľa miest, keďže to bolo len stanovisko, takže to nebolo veľa stránok, ktoré som mohla popísať. Tých tém je veľmi veľa. Tá to stanovisko je možno teda také trochu nahustené, ale nemali, nemala som viac priestoru, takže tak, no a myslím si, že pozmenujúce návrhy to ešte pomôžu obohatiť. Ľudské práva pre ženy, ako viete, v mnohých krajinách tamto situácia nie je úplne ideálna. A často ženy nemajú rovnaké občianské a politické práva ako muži. Je to tradícia, ktorá v mnohých krajinách v podstate opodstatňuje nerovnosti medzi ženy, ženami a mužmi. Toto by mala Európska únia odsúdiť. Porušujú sa základné práva a je treba to riešiť po, pomocou diplomácie a výmeny ehm, overených praktík, pretože nejaké náboženské presvedčenia nikdy nemôžu opodstatniť, náš silie na ženách. No a taktiež som členkou výboru pre e, rozvoj a my sme navštívili krajiny AKT, Afriky, Karibského priestoru a Tichého oceánu. Máme teda e, s nimi, styky s týmito krajinami a taktiež sme predstavili správu avšak prehrali sme hlasovanie, pretože sú krajiny, ktoré kultúrne majú iné tradície, predovšetkým čo sa týka práv osôb LGBTI, v súvislosti s homosexualitou a tak ďalej. No. Takže mm, rozmýšľali ináč než my. No a myslím si, taktiež, že ženské genitálne mrzačenie, tzv. ženská obrejska, je taktiež dôležitou témou nutené manželstva. To sa schováva za kultúrne tradície, ale už sme unavení z toho, že vidíme malé dievčatka so starými mužmi. Takže je treba o tom vždy hovoriť. Vždy to spomenúť. Taktiež som veľmi rád, rada, že aj ESVČ sa venuje tejto téme, že chcú spustiť vzdelávacie programy, ktoré budú určené úradníkom a diplomatom, ktorí sa zúčastňujú práce v rámci európskej delegácií. Taktiež e, lutujem tú smutnú skutočnosť, že ženy sú tie, ktoré najviac trpia extrémnou chudobou, pretože investovať do žien do e, dievčat je e, najlepší spôsob, ako bojovať proti chudobe. Taktiež úloha žien v rámci demokratického rozvoja je veľmi, je veľmi dôležitá. Takže taktiež e, pri budovaní e, mieru a demokracie ženy hrajú veľmi dôležitú úlohu. Je dôležité taktiež, a v mojej správe e, lutujem, že veľmi málo agresorov, ktorí sa dopúšťajú násilia na žien, je v mnohých krajinách potrestaných a preto je treba si s tretími krajinami vymieňať e, skúsenosti a informácie ohľadom e, trestoprávnych postupov a taktiež spolupracovať v súdnej a policajnej oblasti. Ja napríklad som bola v kontakte s policajným prezidiom e, v Mexiku, teraz to je iba taký príklad. A ja vždy, keď navštevujem také, tieto krajiny, tak vždy rozprávam o týchto témach, vždy sa stretávam s mimovládnymi organizáciami, taktiež ich príjmam tu v parlamente. Je dôležité viesť dialog s občanskou spoločnosťou, aby sme vedeli, v akej situácii sú tie ženy, ktoré sú týrané. Taktiež by komisia mala zamerať svoju zahraničnú politiku na posilnenie postavenia žien a tiež by sa mali zamerať na prístup dievčat k vzdelaniu, vrátane najmarginalizovanejších, najchudobnejších skupín. A taktiež odsudzujem správanie teroristických skupín na Strednom východe k dievčatám a k ženám aj v Afrike, kde sa znásilnenie a zotročovanie používa, využíva ako v podstate vojnový, voj, vojnový nástroj. Takže e, v podstate ten prekvitajúci terorizmus v regióne Severnej Afriky a Stredného e, východu. Toto všetko viedlo k e, zotročovaniu žien. Je to používané ako zbraň v rámci vojnových konfliktov a taktiež účasť žien je zásadná v rámci procesu konsolidácie mieru a v rámci demokratickej reformy. A taktiež bude 3, o tom hovorím. Je dôležité zdôrazniť dôležitosť úlohy ženy v rámci šírenia ľudských práv a demokratických reforiem. A taktiež je treba podporiť systematickú účasť žien ako súčasti mierotvorného procesu. No a ciele agendy v období 2015. Máme tam tých 17 cieľov udržateľného rozvoja. Jedným z tých cieľov je rovnoprávnosť pohlavy a posilnenie postavenia žien. Taktiež 16 alebo 17 hovorí o miery a je veľmi dôležité hovoriť o e, tejto téme. Aj v rámci OSN sa pod španielským predsedníctvom o tejto téme veľa hovorí. Na záver Nebudem to všetko čítať, pretože máte to tiež v zložkách, ale chcela by som všetkých poslancov poprosiť, aby prispeli pozmeňujúcimi návrhmi môjmu textu, aby ho týmto obohatili a môžete hovoriť o ľudských právach, ženských právach alebo z pohľadu e, rodovej rovnosti. 23. oktobra E, lehota na pozmenujúce návrhy 12. novembra hlasovanie vo výbore a potom v decembri na plenárke. Odovzdala slovo zástupcom jednotlivých frakcií a poprosím pani poslankyňu Honibol za socialistov. Thank you. I'm afraid I'm a... Ďakujem. Ja zase hovorím za teňových správodajcov. Je to tak, že dnes je to moja dnešná rola. Budem hovoriť za pani Rodriguez, ktorá má pár pripomienok. Takže rada by som poďakovala spravodajkyni. Je to jedna z hlavných otázok, o ktorých chceme hovoriť aj my zo sociálnych demokratov. Už to je v tej správne napísané, ale sú ešte ďalšie body, ktoré by tam mohli byť dodatočne ešte pridané. Poprvé, nás zaujímajú rôzne tretie krajiny, avšak aj v rámci Európskej únie treba pracovať na zaistení rodovej rovnosti. Myslím si, že by to tam bolo treba spomenúť. A istambulský dohovor musí byť taktiež ratifikovaný zo strany všetkých členských štátov a Európska únia mala byť príkladom, čo týka rodovej rovnosti pre krajiny celého sveta. Taktiež by sme mali hovoriť o zavedení kvotového systému, to by bol nástroj, ktorý by podporoval účasť žien v rámci politických orgánov a v rámci demokratického procesu. E, tým pádom by sme taktiež mali vytvoriť legislatívu, ktorá bola implementovaná v rámci veľkých súkromných spoločností. Taktiež nezabúdať, že keď hovoríme o rodovej rovnosti, tak e, hovoríme aj o osobách LGBTI. Úloha európskej spoločnosti, ktoré pôsobia v tretich krajinách, je zásadná pri šírení rodovej rovnosti v týchto tretich krajinách. Mali by byť v podstate takým modelom, vzorom toho, čo chceme dosiahnuť v týchto tretich krajinách. Musíme podporovať vzdelávanie žien a taktiež e, podporovať odborné profesné vzdelávania prispievať k školeniam na túto tému, predovšetkým čo sa týka e, učiteľov v tretich krajinách a musia byť veľmi opatrní, čo sa týka nejakých stereotypov v učebných materiáloch. Taktiež e, musíme spoť svoje sily, aby sme zaručili, že domáce násilie bude verejne odsudzované stane sa trestným činom. Taktiež by sme mali sa snažiť o zníženie platových rozdielov medzi ženami a mužmi a dosiahnuť, že bude 40 žien na vysokých pozíciách v rámci verejných inštitúcií. Teraz dávam slovo pánu Sebastia. Ďakujem, pani predsednička. Chcem poďakovať spravodajkyni. Chápeme ju, že má veľmi málo priestoru, je to veľmi dôležité stanovisko, takže s ňou sucitíme, pretože táto perspektíva rodovej rovnosti je zásadná. Budeme spolupracovať, pošleme samozrejme pozmenujúce návrhy, rôzne stratégie, aby sme dosiahli, aby ten, cieľ, aby ten text bol ešte taký zaoblenejší. a Napríklad otázka ozbrojných konfliktov. Myslíme si, že možno by bolo lepšie nekonkretizovať konkrétne zemepisné oblasti, pretože vieme, že v rámci všetkých vojen, všetkých ozbrojených konfliktov, tak e, v podstate žena je tou hlavnou obeťou a e, znásilnenie, unášanie žien to sa vždy používalo ako e, vojnová zbraň. Taktiež politické práva. Na tie ženy majú nárok. To tam treba povedať, ale treba to ešte rozšíriť aj na hospodárske sociálne práva, pretože vieme, že pokiaľ sú nejaké nerovnosti alebo um, krízy, tak vždy najviac trpia ženy. Taktiež si myslíme, že otázka domáceho násilia, tam, kde je explicitne um, odsúdené, tak tam je aj lepšia podpora pre obete. Takže Určite tento prípad tam musí byť. A napríklad v Mexiku alebo v iných krajinách je otázka dôležitá aj vražda žien. Vraždy teda žien, pretože sú ženy. To nie je len v podstate násilie na žene, to je systematická eliminácia e, žien. No a ďalej rozvojová spolupráca. Ja som taktiež členom výboru pre rozvoj. Na minulom e, Štrasburgu sme hovorili o tom genderom pláne a určite je treba aj v rámci našich rozvojových politík zapracovať tento aspekt a máme určité teda odporúčania v rámci tohto plánu. Ale myslím si, že ešte tam niečo chýbalo, nebol úplne dostatočný ten plán, tie odporúčania. Na záver je to stanovisko k správe o ľudských právach a demokracii vo svete a taktiež o politike Európskej únie v tejto oblasti. A my si myslíme, že tento stanovisko je trochu ešte, trochu krýva, by som to tak povedala, keď chápme, že tam nie je veľ, veľa priestor, iba pár stránok, ale trochu, tak, trochu sebekritiky by tam chýbilo a napísať tam niečo o tom, ako zlepšiť úlohu žien v rámci demokratických alebo volebných procesov. Máme napríklad misie parlamentu, rôzne poradenstvo pri voľbách v iných krajinách. Takže aj na toto sa pozrieť. No a ale gratulujeme k tomuto stanovisku. Je to skutočne veľmi dobrý základ a myslíme si, že ten text bude veľmi jasný. Ďakujem. Teraz odozvám slovo zástupkyni Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Zástupcovi. Takže len pár slov. Takže len, aby som sa vyjadril v tejto diskusii, teda v práci e, v tomto výboru aj v iných výboroch nás samozrejme veľmi zaujímajú e, stanoviska rôznych politických skupín v súvislosti s týmto procesom. Takže je to v podstate každoročné cvičenie, ktoré vždy prebieha. Určite máme dobrú interakciu medzi SVČ, Európskou komisiou, Európskym parlamentom na túto tému. A Súhlasíme s tou analýzou, ktorá tu dnes zaznela. myslím si, že je to dobrá správa, ktorá pokrýva všetky dôležité otázky, aj, aj keď je tam ešte určitý priestor na zlepšenie, predovšetkým e, čo sa týka tých hlavných tém. No a taktiež aj inokedy v parlamente už sme podporili e, správy tohto typu a určite je pre nás Myslíme, že má veľmi špecifickú štruktúru, ktorá sústredia predovšetkým na nástroj, ktoré máme k dispozícii, pretože by sme nemali zabúdať, že tieto nástroje sa dajú ešte zdokonaliť a možno potrebujeme nejaké konkrétne návrhy na zlepšenie týchto nástrojov. To by určite nám pomohlo lepšie pracovať. Na záver chcem povedať, že táto správa prichádza vo veľmi vhodný moment, pretože, ako viete, tak už sa v správe niekoľkokrát spomína nový akčný plán pre ľudské práva a demokraciu, ktorý bol schválený teraz v júli. Je veľmi obsiahly, ďaleko siahly. Takže zásadné kroky v súvislosti s demokraciou a ľudskými právami našich európskych inštitúcií. Všetky inštitúcie budeme mať čo robiť v priebehu nadchádzajúcich 5 rokov. Takže dôležité, že máme takýto dokument, ale taktiež nás zaujímajú vaše názory a vaša, potrebujeme vašu podporu pri implementácii, pretože najdôležitejšie teraz bude implementovať eh, všetkých tých 90 priorít a názorov, ktoré sú v tej správe. Ďakujem veľmi pekne. Než predtým, že som slovo ešte kolegyňa Chimenez, rada by som niečo doplnila ešte aj ja. A totiž, že súhlasím s tým, čo ste povedali, kultúrne rozdiely nemôžu byť dôvodom násilia proti ženám. Hovorili ste o veľmi užitočných bodoch v tomto dôležitom dokumente, no a ja si myslím, že práve v politických debatách a v rámci programu našej práce musí politika, musí byť uvádzaná politika špecifická pre jednotlivé pre obidve pohľavia. Treba zdôrazňovať úlohu žien a to platí aj na medzinárodnej úrovni parlament je neustále otvorený voči rozvojovým krajinám, ktoré musia cítiť, že ich podporujeme. Takže ďakujem pekne za túto prácu. Tereza, nech sa páči. Ďakujem, Barbara. Chcem poďakovať pani Honivel a pani, e, mene pani Lian Rodriguez a pánu Sebastián, teďmi spravodajcom a taktiež ESVČ za ich prísilky do diskusie. Súhlasím, že je treba taktiež hovoriť o Európskej únii. A nielen hlavne preto, že hovoríme o ľudských právach, ale väčšinou hovoríme o ľudských právach, o ich dodržiavaní mimo Európsku úniu. A už to povedal pán Sebastia. Mala som dosť málo priestoru, len pár stránok, takže možno to trochu rozšírime proste sem pozmeňujúcich návrhov. No a my tu v Európe, alebo mne osobne sa veľmi páčil tvoj príspevok, že si hovoril o obetiach domáceho násilia. Máme mnohé správy a chceme, aby sa zvážila aj smernica o domácom násilí a máme správu o obetiach e, trestných činov. Tam taktiež veľkú časť tvoria e, obeti domáceho násilia. Máme napríklad Európsky príkaz na e, ochranu obetí a ďalšie právne akty a, a nástroje. Takže všetko toto je relevantné. Ako povedala pani Hannibal, vzdelávanie to je zásadná vec. Je tam jeden odsek, ale môžeme to rozšíriť. Ďalej, e, čo sa týka Afriky a e, Stredného východu v súvislosti s e, ozbrojenými konfliktami, tak to som nehovorím, že inde nie sú na svete konflikty, ale momentálne tie sú tak v popredí. Je tam Boko Haram a znásilňujú, zabíjajú sa tam ženy, devčatá, ktoré sú kresťanky. Takže preto som to tam explicitne spomenula. Ďalej téma utečencov a tak ďalej, ale určite môžete dodať pozmenujúce návrhy. Alebo ja sama vypracujem dokonca pozmenujúci návrh na túto tému, eh, čo týka odsúdenia a porušovania ľudských práv. A toto je veľmi dôležité, pretože je treba, aby rôzne organizácie v našich členských štátoch aj v Bruseli je treba, aby sme s nimi viedli dialog, aby oni mohli hovoriť. Takže je treba zmeniť ten všeobecný kurz. Ďakujem veľmi pekne. Lehota na prekladanie pozmeňujúcich návrhov je 23. október o 12.00 12. novembra sa bude hlasovať tu, v TV sa bude hlasovať 16. novembra. Ďakujem všetkým veľmi pekne. A teraz prejdeme k bodu 12. Práca výboru pokračuje ďalej. Odporúčania Európskej komisii v rokovaniach o dohode TISA. To je obchod so, so službami Monika Vána dostáva slovo. Ďakujem veľmi pekne, kolegyne, kolega. No tieňoví spravodajcovia sú všetci prítomní, to sa veľmi teším. Ja som e, vypracovala e, stanovisko k správe kolegyne Reding o obchode so službami, dohody ako TTIP alebo CETA, o nich sa už teraz veľmi hovorí, sú známe. Bohužiaľ v prípade TISA to tak nie je, je to trochu podceňovaná dohoda aj keď už od marca sa o nej rokuje od roku 2013 od marca už s 24 štátmi, medzi inými aj EÚ, na viacstranej báze. To znamená, že by to malo byť zapracované do VTO. Tento týždeň sa uskutočilo 14. kolo, no a od tohto týždňa vo výbore INTAM bola predložená aj správa kolegyňa Redinka. Chýba tam volanie o rovnoprávnosti pohlaví a dopady tejto dohody na rovnoprávnosť. Myslím, že to je e, istý nedostatok, ktorý by sme mali odstrániť týmto stanoviskom, pričom myslím, že gender mainstreaming a preverenie dopadov na ženy nie je záležitosťou, ale nemalo byť len záležitosťou výboru pre ženské práva, ale horizontálna úlohou aj iných výborov. Ja sama som tiež spravodajkňa pre stanovisko výboru pre regionálne veci a tieňovou spravodajkyňou pre stanovisko vo výbore pre zamestnanosť a sociálne veci. No a aj tam sa budem snažiť predložiť pozmeňujúce návrhy, ktoré sa budú týkať zrovnoprávnenia mužov a žien. Nože, tý sa dohoda o službách má obrovské dopady na ženy, je to na ženy, keďže sú spotrebiteľky užívajú služby, e, ženy v oveľa väčšom rozsahu využívajú verejné služby ako muži, ale tiež samozrejme ako zamestnankyne e, v oblasti služieb, hlavne v oblasti verejných služieb, kde vo výbore EMPL sa tento týždeň viedla veľmi zaujímavá diskusia o ďalekosiahlých dopadoch na práva zamestnancov, zamestnankyň sektore služieb, ktoré bude mať táto dohoda. Ja mm, navrhujem, aby sme do stanoviska výboru zapracovali nasledujúce body hlavne. Poprvé návrh ze správy na zrovnoprávnenie mužov a žien na to, aby by mali lepší, lepší základ pre rozhodovacie procesy v Európskom parlamente, pretože aj o TTIP bude ako aj o tejto zmluve rozhodovať, spolu rozhodovať Európsky parlament, tak ako sa hovorilo už v iných výboroch, komplexná, komplexné tie verejných služieb s rokovaní ďalej sprievodné opatrenia na odstránenie negatívnych dopadov sa na ženy alebo na ich zmierňovanie. No a komisia v oblasti medzinárodného obchodu chce aj špecifické a poskytnúť špecifické údaje o mužoch a ženách. No a ja si myslím, že dobré zdôrazňovať v týchto otázkach aj úlohu Európskeho parlamentu. Myslím, že proces prijatia mandátu bez zapojenia Európskeho parlamentu sa uskutočnil. A to z hľadiska demokracie a politiky je pochybné trochu a sporné. A ja lutujem, že vo výboroch sme vystavení časovému tlaku na prijatie stanovisk. Myslím, že tento tlak nie je taký, taký nevyhnutný. Táto dohoda má také ďaleko siahle dopady, že by bolo lepšie venovať viac času podrobné analýzy, analýze, ako je napríklad tá analýze na analýzy dopadov na e, zrovnoprávnenie alebo rovnoprávnosť mužov a žien, ďalšie problematiky, tak ako mi povedali už e, autory iných, e, iných stanovisk, tak kvôli nedostatku času tam nie sú obsiahnuté aspekty, ktoré ja však považujem za dôležité a preto sa teším na diskusiu a teším sa na pozmenujúce návrhy, ktoré tieňoví spravodajcovia, tieňové spravodajky iných skupín a ja sama tiež predložia napríklad otázka verejný zákazok. Ja som z Viedne z Rakúska, kde máme taký model, že verejné zákazky spájame s plánmi podpory žien v podnikoch a to sú napríklad plány, ktoré sa dohodami ako napríklad TISA spochybňujú, keď už nie priamo ohrozujú je tiež aspekt, ktorý by mal byť súčasťou stanoviska ďalej. Otázky transparentnosti, prístup k informáciám, správam, zapájanie sociálnych partnerov, ale tiež občianskej spoločnosti do rokovaní a diskusí. Ďalej aj ďalšie aspekty, ale tam je otázka, či by sme sa to mali zaoberať na výbore pre ženské práve. Ja myslím, že áno, ale to sa jasne v rokovaniach, rekomunalizácia, otázka o mlčanlivosti a, a ďalšie aspekty, ktoré majú dopady na verejné služby. Ďakujem pekne za pozornosť a teším sa na diskusiu. Ďakujem pekne. Ako tieňová spravodajkynia EPP by som rada niečo povedala k tejto správe, teda k tomuto stanovisku. Kolegyni Vana by som chcela poďakovať za jej slova, ona poukázala na to, že multilaterálne dohody čoraz viac dávajú úlohu medzinárodnej úrovni, ale rovnako chcem povedať na strategickú funkciu obchodu alebo sekt, obchodu a sektoru služieb. Myslím, že to je na tou silou rozvoja a rastu. Výsledky týchto úvah sú pritom dôležité. TISA je nástroj, ktorý môže zanedbávať, alebo v ktorom nemôže byť eh, zanedbávané, zanedbávaná rovnosť mužov eh, a žien. Ja mám otázky, keďže mám ešte isté pochybnosti. Čo myslíte, ako implementácia tejto dohody by mohla mať negatívny dopad na ženy? Ako ste dospeli k tomuto záveru? Prečo myslíte, že realizácia tejto dohody bude mať nepraznivé dopady na situáciu žien? A teraz dostáva slovo pani Bjork, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani spravodajkyňa. Ako v prípade môjho vlastného stanoviska, ja opadu, opakujem, že medzinárodný obchod je mimoriadne dôležitý, a musí zahrnieť perspektívu rovnosti mužov a žien a musíme našu obchodnú politiku stanoviť podľa princípov eh, v súlade so sociálnymi a environmentálnymi princípmi. Ja predložím viacero pozmejúcich návrhov, návrhov, ktoré sa budú týkať prístupu k službám a no už v týchto sektoroch nemôže prevažiť logika voľného trhu. Je dôležité, aby zdravie, zdravotníctvo a vzdelávacie systémy boli v krajinách, s ktorými podpisujeme dohody, posilnené. Takže myslím, že by to bolo, toto malo byť výnimkou. No a čo sa týka verejného obstarávania, treba zaistiť, aby medzinárodné obchodné dohody ne, neoslabovali možnosti, ktoré máme v rámci európskej legislatívy, aby sociálne veci, environment, e, životné prostredie a rovnosť mužov a žen boli e, prioritami. A tieto ciele v medzinárodných rokovaniach musíme podporovať. Ženy nie sú len spotrebiteľkami, ale tiež zamestnankyňami v sektore služieb. No a preto musíme posilniť postavenie žien tak ako spotrebiteľov, tak e, aj ako zamestnankyň. E, v minulosti v rámci VTO sa jednokolo rokovaní zaoberalo obchodom a službami, bol to GATS, ale tieto tieto debaty zlyhali, pretože nezohľadnili požiadavky v oblasti ľudských práv, rovnosti, životného prostredia a tak ďalej. Takže ja dúfam, že tentokrát neurobíme rovnakú chybu a Tiza nebude opakovať chyby tak Gac. Ďakujem pekne a slovo dostane kolegyňa Žitňanská. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pani spravodajkyni za návrh tohto stanoviska. E, samozrejme, ako už bolo povedané, je to veľmi dôležitá téma, nakoľko e, tento segment alebo oblasť služieb, e, pokiaľ ide o Európu, je veľmi podstatný. Európska únia je najväčším vývozcom služieb a preto je dôležité aj teda pri tejto téme hovoriť o garancii rovnosti medzi mužmi a ženami. Možno ale tiež, aby sme si vysvetlili niektoré z týchto návrhov Eh, aby som ich možno lepšie pochopila, by som mala niekoľko otázok na pani správodajkyňu. Jednak rovnako ako pani kolegyňa, eh, tiež by ma zaujímalo, že či už máte eh, nejak viac informácií o tom, aké by mohli byť negatívne dosahy TISy z hľadiska rodového postavenia. Taktiež ehm, nakoľko viem, že bola verejná konzultácia, eh, ktorá sa ukončila v roku 2013, ak sa nemýlim, do ktorej sa mohli aj sa zapojili rôzne eh, mimovládne organizácie, mm, združenia a tak ďalej. Eh, čiže aj, aj ženské organizácie, ktoré prispeli nejakými návrhmi tak tiež sa chcem spýtať, že keď hovoríte o tom, že neboli vtiahnuté od začiatku do týchto rokovaní napríklad ženy, je to teda v bode 2, že čo ste tým konkrétne mysleli, že o akých ženách sa tu bavíme. A, a tiež sa chcem spýtať na ten bod 3, ktorý dôrazne odporúča, aby EU presadzovala svoju politickú vôľu s cieľom vyňať úplne z rozsahu pôsobnosti dohody TISA verejné služby a tak ďalej. Či máte aj k tomuto viac argumentov, alebo teda ako to postihuje ženy, e, konkrétne tento, tento váš tretí návrh. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, kolegyňa Neuchl. Ďakujem vám pekne za slovo. Ja by som chcela poďakovať eh, spravodajkyni. Nož eh, predložila vynikajúcu správu a doplnila tam ešte veci, ktoré eh, kvôli obmedzenému priestoru nemohli byť v správe stanovisku. Ja by som chcela tiež predložiť niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ktoré nechápem ako pozmejúce návrhy, ale doplňujúce návrhy, pretože myslím, že sme na rovnakej línii, no a to ste povedali, ja podporujem a niekoľko ďalších úvah celkom princip, principiálne téme dopadových štúdií sa zaoberá hlavne negatívnymi dopadmi. Ak by ty sa bola prijatá a ak by to prinieslo ten nárast blahobytu, ktorí nám slubujú, pretože obchodné dohody sa príjmajú preto, tak pre mňa je tiež otázka, či by ten prospech rovnako pripadal na mužov a žien, mužov a ženy. To ma zaujíma, pretože celkom zásadne treba povedať, nárast blahobytu a kvality života či by sa dostal k chudobným a bohatým triedám rovnako a či to bude rovnako prerozdelené medzi mužov a ženy, to nie je úplne pravda. Čiže mňa zaujíma teda hypotetická otázka, e, kde by v prípade prijatia dohody TISA to by som najviac profitoval. E, krajiny, ktoré sa e, združili prijatia dohody TISA, ako to vyzerá nich v so správami žien. Vieme tiež zodpovednosť hľadí na iné krajiny, na krajiny, e, ktoré Nie sú zapojené do zmluvy. Čiže tí sa bude mať tiež dopady na ženy v krajinách, ktoré nemajú žiadne nič dočinenia s touto dohodou, e, pretože ženka ty sa znamená, alebo toto heslo je, že e, trhy, ak sa spojamajú majú vyššiu silu. A to znamená, že niekde inde trhy zaniknú. To znamená, globálna zodpovednosť je veľmi dôležitá, ako to vyzerá v prípade práv žien u nás, ale ako aj v krajinách, ktoré nie sú súčasťou, nebudú súčasťou tejto zmluvy. Nož spájanie veľkých veľkých trhov nevždy pomáha pri dosahovaní našich e, cieľov Neustále hovorím o tých 0,7%, ktoré si želáme, želáme zo všetkých e, členských štátov, ale keď tých 0,7% sa použije, ale skombinuje sa to s nesprávnou obchodnou politikou, tak to znamená, že naša dobrá rozvojová politika na jednej strane e, nebude, alebo bude to v rozpore e, s našou dobrou roz, rozvojovou politikou. Čiže my musíme podporovať rozvojovú politiku a to treba preveriť aj v prípade dohody o TISA, či to podporuje našu rozvojovú politiku na celom svete. A ďalej tiež už sa hovorilo o iných dohodách, hovorilo sa o dohode TTIP, CETA. Podľa môjho názoru neexistujú žiadne štúdie o tom, ako tieto dohody spolu budú fungovať. My máme neustále pocit, že hovorím e, jednotlivo, hlasujeme o každej dohode, ale aj medzi týmito dohodami sú isté interakcie. Budú tu nejaké priesečníky a priesečníkové oblasti, dohoda CETA a TTIP, no a aká, aké je to tu prepojenie, um, bude prevažovať tá horšia časť alebo tá lepšia. Skutočne nemáme prehľad o tom, ako vzájomne na seba pôsobia alebo vzájomne pôsobia rôzne obchodné dohody. No a ďalej. Ďalší aspekt neustále sa hovorí o službách, ale myslím, že ďalšia veľká časť TISA je ochrana údajov, transfer dát, spracovanie údajov. Aj tu musíme dávať pozor na to, ako údaje napríklad zdravotné údaje o ženách s obchodnými údajmi, ako budú zabezpečené, kto bude k ním mať prístup. Myslím, že v oblasti eh, bezpečnosti údajov treba E, všetko preveriť. Myslím, že táto správa je dôležitá a je hamba, že v prípade TTIPu sme ne, nevytvorili už takúto uh, to hodnotenie dopadov. Myslím, že to je dobré a myslím, že nemôžeme mať žiadne ďalšie dohody bez toho, aby výbor pre ženské práva nebol vopred konzultovaný. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz slovo dostane slovo Komisia, nech sa páči. Thank you very much for your interest in the... Ďakujem veľmi pekne za váš záujem o rokovania TISA. Už diskusie výboru INTA teraz bežia v iných, v inej miestnosti práve teraz a preto hlavný vyjednávač nemohol prísť sem. Už možno z dôvodov, a, či sme pristúpili tým dôvodom, prečo sme začali rokovať o dohode TISA. TISA slúži hospodárskym záujmom. Služby sú veľmi dôležitou súčasťou nášho hospodárstva. 70 HDP eh, služieb a našej obchodnej bilanci je nadbytok približne 170 miliárd eur. A to ukazuje, že budeme konkurencieschopní a otvoríme naše trhy pre naše spoločnosti, tak sa nám potra- pod- podarí zaručiť eh, vytváranie pracovných miest a rast, čo bude na prospech tak mužov a žien v hospodárstve európskej spoločnosti neustále čelia veľkým obchodným bariéram na globálnej úrovni, no a súčasne Európska únia je otvorená e, hospodárskej súťaži či operátorom z tretich krajín. Takže my žiadame rovnaké podmienky aj v tretich krajinách pre našich operátorov, no a preto a, rokujeme o dohode TISA. A zazneli mnohé obavy o verejné služby a ja viem, že potrebujeme zistiť našu schopnosť reagovať na kľúčové, kľúčové voľby našej spoločnosti. E, vieme, že verejné služby ako zdravotníc, že zdravotníctvo alebo vzdelávacie systémy sú patria k tým najlepším na svete, zohrávajú kľúčovú úlohu v EÚ, no a to zohľadňuje aj európske právo, chránia to európsky politici, vrátane našich vyjednávačov. Všimli sme si, že čo sa týka žien, že viac závisia od verejných služieb ako muži, tak v úlohe spotrebiteľov, ako aj v úlohe zamestnankyň v sektore verejných služieb. No a môžeme, vám, eh, môžeme vás uistiť, že vo všetkých našich obchodných službách už 20 rokov sa vyhýbame vnímaniu záväzkov v, v oblastiach vo verejnom záujme, ako je zdravotníctvo, vzdelávanie, sociálne služby pre e, deti alebo seniorov. No a TISA samozrejme tiež e, dodržiava toto pravidlo a rovnako to verejne povedala aj komisárka Malmstromová a Froman, zástupca USA, a ktorí povedali, že v dohode TTIP a TISA nič nebude oslabovať e, verejné služby návrhu stanoviska spravodajkyňa hovorí, že ty sa nemôže oslabiť úspechy, ktoré dosiahla EÚ. A my by sme chceli zdôrazniť, že dohody o obchode a službách, tak ako TISA, nie sú o rokovaniach obchodných bariér, ktoré diskriminujú domácich a zahraničných poskytovateľov služieb a nevplýva to na schopnosť každej krajiny regulovať trh so službami, a rovnako zahraničných domácich spoločností. Takže pravidlá na podporu rovnosti medzi mužmi a ženami sú kompatibilné a môžu byť súčasťou verejného obstarávania napríklad. Ďalej ste hovorili tiež o, o tom, že mala by byť vykonaná dopadová štúdia ktorá sa bude zaoberať rovnosťou mužov a žien. Naši konzultanti práve vykonávajú dopadovú štúdiu o udržateľnosti a oni sa v tejto štúdii zaoberajú rozdielnými platmi medzi mužmi a ženami. Zatiaľ sme nedostali tú správu a dúfam, že budú zverejnené čo najskôr, ale o všeobecnosti si myslíme, že ty sa nebude mať negatívne dopady na rovnosť mužov a žien a rovnako si myslíme, že asi tiež nebude všeliekom na rovnosť mužov a žien vo všeobecnosti. Ďakujem pekne. Bene, adesso... Dobre, takže teraz dostáva slovo pani spravodajkyňa, pani Vana, záverečný prejav. Ďakujem za slovo. Ďakujem aj zastupkyni komisie za tie zaujímavé informácie, Ďakujem tenevým spravodajcím, spravodajkyniam za, predovšetkým za vaše návrhy ohľadom toho, aké aspekty ešte chýbajú v texte. No to dokazuje, nakoľko je to široká téma, v ktorých, ku ktorým oblastiach, mnohým oblastiam sa budete vyjadrovať. Ochrana údajov a rôzne ďalšie, ako povedali kolegyne z SAD a z GUE. A taktiež tie vaše otázky ukazujú, že je potrebné takéto hodnotenie toho rodového dopadu. A ja sa pýtam, e, keď ma, mi poviete, či mám nejaké presné čísla, keď sa ma spýtate, tak ja poviem, nie, čísla nemám, ale toto je úloha komisie. Je úloha komisie zadať takéto, takýto gender impact assessment, alebo taktiež hodnotie v súvislosti s základnými právami, a aby nám ukázali, ako sa situácia presne má. Samozrejme, dokumenty od odborov, od nejakých e, vedeckých inštitúcií, mimovládnych organizácií z oblasti e, vzdelávania alebo zdravotnej starostlivosti, ale podobne ako e, v súvislosti s TTIP, oni sa boja, že tu nemá negatívne dopady. Taktiež máme skúsenosti so e, neúspešnou privatizáciou v Európe, kde vidíme, že je tam jednoznačný trend smerom k rekomunalizácii. Takže liberalizácia verejných služieb, tak ako e, hospodársky smer, myslím si, tam sa to neoberalo správnym smerom. Takže sú tam napríklad zvýšené ceny, alebo horší prístup k službám zo strany používateľiek a tak ďalej. Takže taktiež e, negatívny dopad privatizácie na zamestnanosť. No a vo verejných službách pracujú, pracuje nadpriemerne veľa žien. Takže je treba, aby nám komisia osvetlila, objasnila, aké budú dopady na ženy a na, teda na verejný sektor. A toto je jedna z hlavných požiadaviek nášho výboru, že je treba, aby bola, bola vykonaná takáto štúdia, takéto hodnotenie potenciálneho dopadu. Čo sa týka toho, ako sme dospeli k tomu, že sme vyňali verejné, alebo že chceme vyňať verejné služby z negociačného procesu, tak máte možno v dispozícii e, správu kolegyne Reding. Nie je až taká ďaleko siehla, ako by sme si želali, ale už tam obsahuje určitý text. No a je jasné, že čo sa týka verejných služieb, tak musíme byť veľmi opatrní v rámci rokovania o dohode. Myslím si, že to je jedna z centrálnych otázok v súvislosti s dohodou TISA. A aj zo strany ostatných výborov, výboru EMPL alebo výboru REGI, tak rovnako aj my chceme jednoznačne vyňať z dohody sektor verejných služieb. Dúfam, že som sa teraz vyjadrila ku všetkým otázkam, bolo ich veľa, ale teším sa na spoluprácu. Zasadanie tenových spravodajcov sme naplánovali 29. oktobra v Štrasburskom týždni. Už sa mi zvala zatiaľ jedna kolegyňa, ale dúfam, že nás tam bude dosť. Myslím si, že to je zaujímavá téma. Grazie, kolega, do... Ďakujem. Môžem povedať aké sú lehoty. Lehoty na pozmenujúci návrh 21. október. Prepačte, som unavená. Je poludnie. Takže hlasujeme 12. novembra a INTA 10. decembra. Tým sa dostávame na posledný bod nášho dopoludnejšieho programu. Budeme tu mať dvoch odborníkov z EIGE, e, ktorí nám predstavia index rodovej rovnosti na rok 2015. Je to veľmi dôležitá správa, ktorá dáva taký prehľad o rodovej rovnosti a zohľadňuje e, v podstate dosiahnutý pokrok za obdobie od 2005 až 2012. E, máme tu kompozitné indexy v oblasti násilia na ženách a také prehľadnejšie informácie. Takže e, ako prvá vystupí pani Legarda. <clears throat> Vážená pani predsednička, členky, členovia výboru, hostia, navštevníci, predovšetkým by som sa chcela poďakovať tomuto výboru za to, že nám dal priestor uh, predstaviť index rodovej rovnosti. V júni 2015 e, sme vydali akési druhé vydanie. E, viem, že ten prvý z roku 2015 ste videli publikácie, máte na stoloch, takže ma teší, že ste prejavili o to záujem. Áno, tentokrát e, je tu prehľad v oblasti rodovej rovnosti už od roku 2005 Čiže naozaj môžeme sledovať dosiahnutý pokrok v tejto oblasti. Vzhľadom na to, že máme málo času, nebudem môcť do detajlov prezentovať analýzu podľa jednotlivých štátoch. Budem skôr hovoriť o vývoji na úrovni EÚ, ale intenzívne pracujeme na analýze jednotlivých štátov a predstavíme to jednotlivým konkrétnym krajinám. To si myslím, že bude veľmi užitočný zdroj informácií pre ne. Chcem len pripomenúť zo pár takých metodických aspektov, ktoré sú relevantné pre pochopenie indexov. E, indexy na meranie rodovej rovnosti sú zamerané na prispôsobenie dosiahnutých výsledkov. To znamená, že členské štáty nikdy neosiahnu vysoké výsledky, ak tam budú veľké rozdiely medzi mužmi a ženami, ak e, zapojenie, zamestnanie, vzdelanie v týchto veciach nebude na vysokej úrovni, čiže zohľadňujeme oba obe veci. Je to veľmi relevantné, pretože v krízovom období rozdiely v niektorých oblastiach medzi mužami a ženami e, sa znížili, je tu minimálny rozdiel. A to sme zohľadnili e, pri indexe. Interpretačná škála je od 1 do 100, takže keď vidíte, aké body boli získané v rámci indexu, čím bližšie je to k stovke, tým lepšia je situácia, pretože 100 znamená úplná rovnosť. Takže Teraz začnem s prezentáciou hlavných výsledkov e, indexu rodovej rovnosti. Tu na máme zobrazenú situáciu o tom, aké je poradie členských štátov e, v roku 2012. E, európsky priemer je 52,9, to znamená, že EÚ je tak na polovici, na polceste k rodovej rovnosti um, um, vidíte asi, že situácia vo väčšine krajín, 20 krajín sa zlepšila a v 8 krajinách sa situácia zhoršila. Krajiny, ktoré vykazujú najlepšie znaky zlepšenia, Taliansko, Cyprus, Nemecko, Irsko, a Španielsko, aj keď tie zmeny nie sú zásadné, ale predsa sú tam nejaké pozitívne zmeny. E, potom štyri krajiny, škandinávske krajiny a Holandsko na popredných miestach, potom je tam 10 krajín okolo EU priemeru a 4 krajiny, ktoré dosť sú pod európskym priemerom. <clears throat> Takže to je taký všeobecný prehľad. Ak sa pozrieme, žiaľ neuvidíme nadpis tejto prísvitky, ale v podstate to znázorní trendy od roku 2005. Čiže v roku 2005 51, v roku 2010 52,4 a v roku 2012 52,9. Všeobecný záver z toho je asi taký, že zlepšenie od roku 2005 bolo naozaj veľmi minimálne v Európe. Toto zlepšenie e, bolo skôr dosiahnuté výsledkami v oblasti rozhodovania, posilnenia právomoci. Tam sme zabezpečili významný, významné zlepšenie, ale Zároveň sú dve oblasti, kde sa situácia zhoršuje. To oblasť čas, to znamená preozdelenie prác medzi mužmi a ženami a v oblasti poznatkov vzdelávania, teda pre všetky merané pojením sa na celoživotného vzdelávania. Tu je taký podrobnejší prehľad indexu podľa jednotlivých domén. Vidíme, že oranžové je čas 37,6, potom sú vedomosti 49, to zelené, a moc, alebo teda e, pravomoc. To sú tie najproblematickejšie domeny a zameriam sa práve na tieto tri. A potom v oblasti práce, to je modrým, peniaze žlté a zdravie. Tam situácia viac menej ostala nezmenená a zmena bola len minimálna. Takže v oblasti času, ako som už spomenula, je to jeden z najproblematickejších aspektov. Táto domena sa snaží podchytiť e, e, otázky venovania času na starostlivosť a sociálne akti- spoločenské aktivity medzi mužmi a ženami. A tu vidíme presne, aké indikátory sú uvedené v tejto domene. A teraz e, na tomto obrázku je množstvo červených šípiek čo e, svedčí o tom, že situácia sa celkovo zhoršuje a len mierne sa zlepšila v 8 členských štátoch. To znamená, že táto oblasť, toto nespravodlivé, nerovnomerné prerozdelenie záťaže a zapojenie sa do spoločenských činností medzi mužmi a ženami je jednou e, z oblastí, kde sa najviac prejavuje rodová nerovnosť v EÚ. Na prvých miestach je Holandsko a škandinávské krajiny, potom sú tu odchylky medzi povedzme Švedskom a Bulharskom sú obrovské. Takmer 62 bodov pre Švedsku a len 17 v Bulharsku. Takže <clears throat> viac ako štvornásobný rozdiel medzi týmito dvoma štátmi. My sme sa snažili zistiť, ako rodová rovnosť a index rodovej rovnosti e, koreluje s barcelonskými cieľmi. Z roku 2002 na barcelonskom samite Európska rada stanovila cieľ, čo sa týka starostlivosti o deti do roku 2010 33% detí do 3 rokov a 90% detí od 3 do konca povinnej školskej dochádzky. My sme si mysleli, že starostlivosť o deti je dôležitým faktorom, ktorý môžu pomôcť vysvetliť, prečo je tu také nerovnomerné prerozdelenie času venovanému týmto otázkam. Toto je graf, toto je prvý cieľ z Barcelony, 33%. A potom tu vidíte na ľavej strane 19 členských štátov, kde nebol nikdy dosiahnutý prvý barcelonský cieľ. Je, sú to údaj z roku 2012 Druhý odkaz, ktorý by sme chceli týmto grafom povedať, sa týka toho, že e, splnenie barcelonského cieľa súvisí s indexom rodovej rovnosti tej krajiny, kedy starostlivosť o deti do troch rokov je najvyššia, tam je aj najvyššia index rodovej rovnosti. Možno s výnimkou Portugalska, tam je to trošku nižšie, ale ostatné krajiny ako Dánsko, Švedsko, Holandsko sa veľmi blízko tej čiary, čo znamená, že majú vysoké zabezpečenie e, služieb starostlivosti o dieťa a vysoký, vysoké skóre v rámci indexu rodovej rovnosti. Toto je tá e, druhá skupina 3 až e, povinná školská dochádzka. Tu v roku 2012 iba 11 členských štátov splnilo druhý barcelonský cieľ a to sú tie členské štáty, ktoré sú v pravej strane grafu. Tu takisto z toho môžeme vyvodiť viacero záverov. Poprvé, pomerne veľa štátov ešte stále zaostávajú za cieľom, ale po druhé, takisto je tu pomerne pozitívna korelácia medzi indexom rodovej rovnosti a starostlivosťou o deti v predškolskom veku a e, prerozdelenie času na starostlivosť o deti a spoločenské aktivity medzi mužmi a ženami je veľmi rozdielna. Hovorím o dostupnej a prístupnej starostlivosti o deti pre všetkým do troch rokov e, ak nie je dostupná táto starostlivosť, to robí, kladie veľkú záťaž na ženy a vedie to potom k nerovnakému preozdeleniu voľného času. Potom sa dostávame do druhej problematickej oblasti, to je e, oblasť moci právomoci, rozhodovacích právomocí. A tu sme zaznamenali významné zlepšenie. Áno, zlepšenie je významné, ale skore ostáva, alebo to bodové hodnotenie je pomerne e, zlé. Je tam veľa šípiek. Vidíte, že situácia sa zlepšila v 20 členských štátoch, čo je významné zlepšenie. A chcela by som vás upozorniť na údaje opäť žiaľ, je to bez nadpisu. Druhá vertikálna čiara hovorí o rozdiele medzi mužmi a ženami v rozhodovaniecich pozíciách v roku 2010 a tá čiara úplne napravo, to je tá najkračšia vertikálna čiara, to sú údaj za rok 2012. Čo sa tu udialo? Tuto zmenu si vysvetlujeme tým, že v roku 2010 e, bola stratégia komisie e, pre rovnosť mužov a žien. Začala táto stratégia. Tu bolo viacero iniciatív, predovšetkým, čo sa týka postavenia žien v ekonomickom rozhodovaní. E, boli tu aj nové legislatívne návrhy na túto tému. A od tohto okamihu sledujeme významnú zmenu pre všetkým v oblasti rozhodovania, hospodárskeho rozhodovania. Také krajiny ako Francúzsko či Holandsko majú legislatívne kvóty a tým sa významným spôsobom zmenila situácia žien v politike, ale sú aj také krajiny, ako napríklad Nemecko či Spojené kráľovstvo, ktoré mali veľmi rozsiahlu verejnú diskusiu o účasti žien vo vedení podnikov, čo malo takisto veľký dopad na zvýšenie počtu žien v rozhodovacích pozíciách. Takže to jasne svedčí o tom, ako niektoré politické iniciatívy a legislatívne návrhy môžu viesť k pozitívnym zmenám Aké problémy máme ešte v oblasti vzdelávania? Spomenula som, že bol tu veľký prud, veľmi prudký pokles v oblasti celoživotného vzdelávania. A tu tie krajiny, ktoré majú tú najdlhšiu červenú šípku, to je Spojené kráľovstvo, pretože z 87 v 2005 na 68 v 2012 poklesla o 18 bodov za 7-ročné obdobie účasť v celoživotnom vzdelávaní. Je to obrovský pokles účasti e, v celoživotnom vzdelávaní a Dánsko je prvou krajinou na prvom mieste v, tejto, v tomto grafe. Malo pomerne vysoké skóre na e, m, vysokoškolského vzdelania a veľmi vysoké skore v oblasti celoživotného vzdelávania, dvojnásobok európskeho priemeru. V oblasti vzdelávania pomerne relatívne bodovanie v rámci agregácie a preto o tejto veci diskutujeme už pomerne dlho. Viete, že v stratégii EU 2020 je cieľ, čo sa týka dosiahnutia univerzitného vzdelania alebo terciálneho vzdelania tu sa hovorí o zvýšenie podielu obyvateľstva v veku 30 až 34 rokov, ktorí ukončia vysokoškolské vzdelanie. Má to byť do roku 2020 minimálne 40 a tu by som chcela upozorniť, ako vyzerá situácia v členských štátoch e, v súvislosti s týmto cieľom. Čierna je pre ženy, to znamená ženy od roku 2007 ich percento žien, ktoré e, absolvujú vysokoškolské vzdelanie, stále stúpa a ženy dosahujú tento stanovený cieľ. Toto je jediná oblasť, kedy rodová rovnosť je opačná, znevýhodňuje mužov, pretože muži, to je tá sivá, a to jasne svedčí, že muži e, sú veľa vzdialenejší od európskeho cieľa oblasti práce sa situácia zásadným spôsobom nezmenila. Je tu mierne zlepšenie v mnohých členských štátoch, samozrejme Grécko najväčší pokles a všetci chápeme z akých dôvodov. Chceli sme ukázať opäť, ako vyzerá situácia na úrovni EÚ v súvislosti s cieľmi, ktoré sú stanovené pre Európsku úniu zamestnanosť do roku 2020 je 75%. Tu by som chcela povedať dve veci. Poprvé, muži dosiahli už európsky priemer, pretože miera zamestnanosti je nad 75%, ale ženy sú ešte ďaleko vzdialené e, tohto cieľa. Za roky 2010 až 2012 rodové rozdiely mierne poklesli, ale nie preto, že by sa zlepšila situácia žien, ale preto, že sa situácia mužov zhoršila. A teda musíme si dať pozor, čo sa týka miera zamestnanosti, pretože tradičné meranie miery zamestnanosti e, je v podstate na počet obyvateľov a tu sa skrýva dôležitý faktor. Mnohé ženy majú čiastočné, zamestnanie čiastočný úvezok a to je dôvod, prečo sme sa pri meraní indexu rozhodli zohľadniť mieru zamestnanosti na plný pracovný úvezok, aby sme zohľadnili naozaj účasť to, že ženy často pracujú na čiastočný úvezok. Takže keď sme to prepracovali na ekvivalenty e, úvezku na plnú pracovnú dobu, tak sme videli, že rodové rozdiely sú oveľa väčšie. Teraz by som chcela ukázať jednu dôležitú koreláciu, s ktorou sme sa stretli, ako rodová rovnosť koreluje s hospodárskym rastom. Často sa to meria HDP na obyvateľa Takže tu máme skutočne silnú koreláciu, ktorá nám ukazuje, že je väčší hospodársky rozvoj v krajinách, kde je vyššia mera rodovej rovnosti. Taktiež toto ukazuje, že je potrebné, aby do rastovej agendy 2020 v Európe bol zapracovaný tento aspekt. Nuž, tu vidíme pozitívny e, vývoj napriek tomu, že hospodárska situácia je e, tu vyššie hodnotia, tak vidíme rozdiely vo finančných zdrojoch. Vidíme tu krajiny, kde sa situácia zhoršila a vo väčšine krajín sa mierne zlepšila. Taktiež tu máme ciele v súvislosti s mierou chudoby, pretože tento index rodovej rovnosti taktiež berie do úvahy e, rodové rozdiely medzi ľuďmi, ktorí sú ohrození chudobou. Ženy a muži ako homogénna skupina, vidíme tam, že tá, ten rodový e, rozdiel je 1,4, veľmi malý. Samozrejme, možno treba analyzovať konkrétne skupiny, pretože ten všeobecný výsledok môže byť zavádzajúci. Tu máme graf, ktorý nám ukazuje, kde my v Európskej únii sa nachádzame v súvislosti s ďalším európskym cieľom, ktorým je znížiť, zredukovať počet ľudí pod, žijúcich pod hranicou chudoby o 20 e, miliónov. Vidíme, že medzi rokmi 2012 a 2013 tam sú teda uvedené tí ľudia v miliónoch, stúpajúce čísla. No a muži žijúci pod hranicou chudoby, tak tam to rastlo rýchlejšie než u žien. Taktiež je potrebné sa pozrieť na to, ako index rodovej rovnosti koreluje s výdavkami za e, sociálne služby a súvislosti s HDP. V porovnaní s HDP tu máme taktiež dôležité výsledky, pretože tá korelácia je pozitívna, nie je príliš silná, je pozitívna a taktiež sa tam ukazuje, že boj proti sociálnej exkluzii a proti chudobí, že tam musíme dbať, e, brať ohľad aj na sociálny aspekt. Takže tam v krajinách, kde mali e, väčšie výdavky na sociálne účely, tak tam bol menší rozdiel medzi pohľavami. Ale samozrejme máme krajiny ako Portugalsko, Grécko alebo Taliansko, kde majú aj vysokú úroveň o, o, sociálnej ochrany, ale čo sa týka ich výsledkov v rámci indexu rodovej rovnosti, tak tam nemajú príliš dobré výsledky, takže musím byť opatrný. Ďalej prejdem rýchlo oblasť zdravia, pretože na tom budeme ďalej ešte pracovať. Tu máme celkom dobré výsledky, čo týka indexu rodovej rovnosti, ale je to dôležitá oblasť, ktorú sme nemohli skompletizovať, pretože sme nemali dostatok ukazovateľov. a Budeme na tom naďalej pracovať. No a tie výsledky zatiaľ sú relatívne dobré, takmer 90 zo 100. A vidíme tam zlepšenie, predovšetkým na základe zlepšenia prístupu k službám. No a jedna z hlavných vecí, na ktorú sa zameriavala posledná správa o indexe, bolo násilie na ženách. A my sme vypočítali také konkrétne opatrenie na teda základe konkrétnych tých násilných akcií, na základe údajov násilia proti ženám. No a zistili sme, tu máme veľmi zaujímavé výsledky, zistili sme, že index rodovej rovnosti a ten ukazovateľ e, rodového násilia, že tam bola mierna korelácia. Tam, kde sú lepšie výsledky v oblasti rodovej rovnosti, tak ženy skôr oznámia násilie. A treba sa zamyslieť nad e, tým, ako si vykladáme tieto výsledky, a keď hovoríme s novinármi, pretože je rizikové sa obrať takýmto smerom a poveda, aby to nevyzeralo, že pokiaľ tam väčšia rodová rovnosť, tak je tam aj viac násilia. Nie, to nevedie k väčšej miere násilia. Vedie to k tomu, že je lepšie povedomie a že obete lepšie, lepšie viac fun- dôverujú inštitúciám, vedia, čo majú robiť. Takže na záver je, sú také výsledky, že sú tu dve hlavné oblasti, alebo samozrejme tých oblastí je dosť, ale dve sú hlavné, kde tieto oblasti si vyžadujú našu pozornosť. To je rozdeľovanie úloh medzi ženami a mužmi v oblasti teda domácnosti a potom zastúpenie mužov a žien v, na pozíciách, kde sa kde padajú dôležité rozhodnutia. Takže tu ešte ani zďaleka sme nedosiahli náš cieľ. No Taktiež e, rodová rovnosť je základná, pokiaľ chceme vykoreniť násilie na ženách. Tiež potrebujeme príslušné údaje od členských štátov. No a na záver chcem ešte povedať, že 26. novembra EG organizuje dôležitú schôdzu monitorovania e, práv obetí 26. novembra vo Vilniuse to bude. Viem, že výbor FAM je taktiež pozvaný, takže toto je veľmi dôležité. Je treba sa pozrieť na to, ako bude implementovaný to dôležitý právny dokument. Na záver, bohužiaľ, vo výbore pre rozpočet bola zamietnutá veľmi dôležitá správa. A ja sa bojím, alebo bola zmiernená. Potom sa obávam, že nebudeme dostatočne mať možnosť zbierať kvalitné údaje ohľadom násilia na žena, napriek tomu, že v parlamente bolo niekoľko uznesení, mali sme závery rady, Máme mnohé nástroje Eurobarometra tak ďalej, avšak nemáme dostatočné metodiky, aby sme zbierali kvalitné údaje o násilí na ženách na európskej úrovni. Nedávno publikovaná cestovná mapa ohľadom prístupu EÚ k istambulskému dohovoru, smernica o implementácii, implementácia smernice o ženských právach, a taktiež migračná kríza a jej rodové aspekty. Toto všetko bude prestávať dodatočný tlak na EIG v súvislosti s príslušnými údajmi o situácii. No a v tejto oblasti je treba podporiť našu prácu a je treba zareagovať na súčasné a budúce požiadavky. A pre EG bude veľmi ťažké na ne dostatočne zareagovať, takže rátame aj s vašou podporou. Ďakujem za pozornosť a teraz môžete klásť otázky. Ďakujem. Ďakujem me doktorke Reingarda. A bohužiaľ, už nemáme veľa času. A ja by som rada poďakovala tlmočníkom. Už tu sú s nami viac než 10 minút viac, než mali byť. No a vaša práca v EIG je zásadná pre našich poslancov. Za všetkých kolegov chcem poďakovať. Vždy vás tu radi privítame. A teraz by som chcela vás pozvať do sendvičového baru. Takže kolegovia, ktorí chcú s nami ísť, tak pôjdu a uvidíme sa so zvyškom o tretie. Ďakujem tlmočníkom a ďalej ďakujem všetkým zúčastneným.